Dámy a páni, chcem vás ubezpečiť, že e, moja úloha ako predsedu výboru pre rozpočet je obmedzená. Chcem vám akurát zaželať na tomto verejnom vypočutí, e, chcem vás tu teda, pardon, privítať. Budeme hovoriť o veľmi dôležitej téme, o rozpočte únie a pre malé a stredné podniky. Toto vypočutie je súčasťou výročného programu verejných vypočutí nášho výboru na rok 2015. Prvako dám slovo dvom zodpovedným kolegom, kolegovi Rubigovi a Morrison. Dovolím si vám stručne predstaviť dnešný program toto verejné vypočutie je zložené z dvoch eh, diskusí vo forme panelu. Cieľom prvého panelu je zhodnotiť výsledky politiky Európskej únie smerom k malým a stredným podnikom a tiež identifikovať prípadné problémy eh, v oblasti ich finančn- a pardon, efektívneho financovania prostredníctvom európskeho rozpočtu. No a na druhom paneli sa, sa rečníci budú snažiť hovoriť o prostriedkoch zjednošenia prístupu k financovaniu EÚ pre projekty malých a stredných podnikov, ktoré čelia väčšiemu riziku vrátanie napríklad mladých podnikateľov, vrátane aj napríklad žien podnikateľiek, ako aj samozrejme, musím hneď doplniť, mužov podnikateľov. No ako som hovoril, dám slovo kolegom, zverím im na zodpovednosť predsedníctvo tejto schôdze a slúbujem vám stimulujúci rozhovor, pretože malé a stredné podniky sú dynamickými pákami rastu a zamestnanosti v každej jednej z 28 krajín EÚ. Takže teraz dám slovo pánu Rubigovi. Srdečne vás vítame v Európskom parlamente. Chcel by som sa poďakovať nášmu pánovi predsedovi, pretože súhlasí s nami v tom, že Európa v oblasti nezamestnanosti by mohla sa o mnoho viac angažovať, mohla by podrobnejšie analyzovať, kde presne sú možnosti z nášho obmedzeného rozpočtu na európskej úrovni máme len zhruba k dispozícii 1% HDP a z tohto 1% sa musí financovať rozvoj vidieka, plnospodárstva a mnohé iné oblasti a preto nám ide o to pozrieť sa, kde Európa môže pomôcť. V minulosti sme sa držali e, zásady, že subsidiarita má mať prednosť, že všetko sa bude rozhodovať tam, kde je to najbližšie občanovi. ale len tam, kde sa to nedá, by sa to malo posunúť na najbližšiu vyššiu úroveň. Toto príjmanie rozhodnutí. Tento koncept sa potom doplnil o koncept e, európskej pridanej hodnoty. Potom e, sa e, rozhodlo, že sa budú príjmať rozhodnutia len takého charakteru, ktoré prinášajú pridanú hodnotu občanom. A nová varianta, ktorú sme našli vďaka výskumnému stredisku Európskeho parlamentu je, že si povieme, čo stráca občan, pretože je príliš málo angažovanej Európy. Myslím si, že toto je tá zásadná otázka. Čo strácame v súčasnosti v Európe, pretože Európska únia v rôznych oblastiach nie je schopná riešiť aktívne problémy. Vidíme v mnohých členských štátoch, eh, keď veci nefungujú, sa problémy presúvajú na euroskupinu alebo priamo na celú Európsku úniu. Existuje mnoho rôznych e, alternatív, buď na medzivládnej úrovni alebo na európskej demokratickej úrovni sa môžu prijať rozhodnutia a my sa domnievame, že výbor pre rozpočet Európskeho parlamentu má veľkú zodpovednosť v tomto smere, aby prostriedky, ktoré sa využívajú, naozaj boli prospešné pre občana. Jeden z našich hlavných problémov v súčasnosti je, že v mnohých krajinách síce Ehm, spotreba funguje relatívne dobre, sociálna pomoc e, dáva dostatočnú podporu, ale máme príliš málo ľudí, ktorí sú ochotní podnikať, ktorí sú ochotní najať si nejakého ďalšieho pracovníka. A keď si vezmeme do úvahy, že v Európe máme zhruba 25 miliónov malých podnikov, ak by si každý takýto malý podnik najal len jedného pracovníka, tak by sme v podstate okamžite vyriešili problém nezamestnanosti. A preto sa musíme trošku intenzívnejšie zaoberať tým, ako tieto otázky takýmto spôsobom riešiť. My vo výbore pre rozpočet e, máme viacero pilotných projektov v tejto oblasti, už sme ich spustili. Máme tiež v pláne spustiť nové pilotné projekty, či už ide o Erasmus pre malých podnikateľov, je to iniciatíva z našej strany, alebo Female Business Angels, teda ženy podnikateľky. Anieli, vieme, že v oblasti pristahovalectva ľudia, ktorí prichádzajú zo zemia mimo EÚ, môžu byť obrovskou výhodou, môže to byť pre nich veľmi výhodné e, osamostatniť sa, podnikať. Je tu obrovský potenciál v tomto smere. Ja myslím, že na toto sa budeme musieť sústrediť aj v súvislosti s rozpočtom pre nás je totiž dôležité, aby aj duálne vzdelávanie napríklad eh, bolo dostatočne podporované. Znamená to v podstate, že len čo je to možné, vzniká podpora osamostatnenia sa. Ja často hovorím, že už v škôlke predsa sa deti hrajú s malou kuchynkou, tam sa už kupujú rôzne plastové potraviny, ovoce zelenina. Už tam to začína ďalej potom v školách. Môžeme podporovať e, deti v tom, aby sa snažili rozmýšľať podnikateľsky, aby napríklad si potom už vo vyššom veku aj zakladali malé podniky, aby navzájom spolu obchodovali za pomoci učiteľov a aby to potom pokračovalo aj v ďalších fázach vzdelávania. Musíme sa samozrejme postarať o to, aby v Európe tie rozdiely, ktoré tu sú a sú naozaj veľké, aj čo sa týka celoživotného vzdelávania, aby sme umožnili našim občanom nájsť si zaujímavé pracovné miesta, dobre platené pracovné miesta, dlhodobé pracovné miesta a na to budeme potrebovať samozrejme dobre vzdelaných ľudí, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť a keď sa e, človek ujme zodpovednosti, musí byť jasno, že musia existovať dostatočné stimuly. A myslím si, že toto sa trošku poľavilo na európskej úrovni. Nezamýšľame sa nad tým, ako e, vytvára stimuly napríklad pre mladé ženy, aby sa nebáli začať podnikať, e, aby mladí podnikatelia sa nebáli najímať pracovníkov. Myslím, že aj v oblasti sociálnej bezpečnosti, sociálneho zabezpečenia, aj tu by sme sa mali snažiť odremeniť podniky v tomto smere. Musíme mať e, nejakú záchranu sieť pre tých, ktorým sa nepodarí osamostatniť sa toto podnikanie, ak e, nevíde, aby tu nebolo riziko, že budú čili veľkým problémom. Teda je tu mnoho rôznych tém v tomto kontexte. Chceme vás vyzvať, aby ste boli aj kritickí v prípade potreby. Konštruktívna kritika totiž je užitočná. My sme totiž odkázaní na vaše poznatky, na vaše podnety. Chceme e, veci konštruktívne zlepšovať. Teraz dávam slovo kolegovi Zikridovi Muresonovi, ktorý si spolu so mnou stanovil za cieľ, aj spolu s pánom predsedom, trošku viac rozpracovať túto tému a venovať sa jej. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán Rubich, vážení kolegovia, vážení hostia. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste medzi nás prišli dnes na to, aby sme diskutovali o téme, ktorú sme dnes zaradili na program a síce ako lepšie podporovať, financovať malé stredné podniky z rozpočtu EÚ. Ako všetci ste viete, malé stredné podniky sú chrbtovou kosťou európskej ekonomiky. Máme tu viac ako 20 miliónov malých stredných podnikov, to predstavuje viac ako 99 európskych podnikov a predstavuje to dve tretiny všetkých pracovných miest v súkromnom sektore. Je to dôležité a preto my, legislatívci tu na európskej úrovni, sa chceme presvedčiť eh, o tom, aké nástroje môžeme dať k dispozícii malým stredným podnikom, aby mohli rásť, aby eh, sa dostávali na trhy, aby mali prospech eh, z tejto najväčšej ekonomiky sveta, teda z jednotného trhu v EÚ. Isté, že ako viete, malé stredné podniky dosť utrpeli v priebehu finančnej a hospodárskej krízy v posledných rokoch 5-6 rokoch e, dostupnosť financovania e, nebola veľmi optimálna. E, taktiež podmienky financovania boli dosť odlišné medzi členskými štátmi. Európska únia sa snažila zasiahnuť, snažila sa pomôcť malým a stredným podnikom v posledných rokoch novými programami, lepšie nastavenými finančnými prostriedkami, ale aj vhodnými stimulmi na to, aby venture kapitály súkromného sektora taktiež sa odvážili investovať v Európe. Čo sa týka otázky, aké nástroje má Európska únia na podporu financovania malých stredných podnikov, máme granty, Európske štruktúralne investičné fondy, ktoré všetci veľmi ste dobre poznáte, tie najmä v strednej a východnej Európe, v najmenej rozvinutých krajinách EÚ, boli jedným z najvýznamnejších nástrojov financovania a investovania v posledných rokoch, ale aj tu malé stredné podniky závisia od štátnej správy, od efektívnosti fungovania štátnej správy. Taktiež e, trpia v dôsledku byrokracie. A aj o tom chceme dnes hovoriť, e, teda nakoľko je možné znižovať e, byrokratické zaťaženie, či majú malé stredné podniky dostatočný prístup k financiám z európskeho rozpočtu Okrem toho existujú programy fondy, o ktorých dnes budeme hovoriť a tie sú pod priamou správou Európskej komisie, okrem iného program COSME. Ten pôvodne bol programom grantov, ale čoraz viac sa v posledných rokoch vzhľadom na obmedzené finančné možnosti vo všetkých členských štátoch, ako povedal kolega Rubik, rozpočet EÚ je tiež obmedzený Snažíme sa zamýšľať nad tým, ako maximálne znásobovať efekty s obmedzenými zdrojmi, ktoré máme k dispozícii. A to znamená, že sa snažíme prechádzať od grantov k iným finančným nástrojom a produktom, ktoré dokážu nastoliť pozitívnejšie efekty na ekonomiku. Jeden z takýchto nástrojov, o ktorých sa hovorí v posledných mesiacoch, je Európsky fond strategických investícií, Junckerov plán, to nemôže byť nepovšimnuté u elektriny podnikov z tých 315 miliard eur, ktoré bude projekt pokrývať 75 eh, miliardy eur člených malých stredným podnikom a to je samozrejme veľmi významná suma a preto nás veľmi zaujímajú vyjadrenia našich eh, účastníkov, našich hostí, ako sa oni chystajú využiť eh, tieto možnosti financovania, ktoré im ponúka tento Junckerov plán. Tiež chceme dnes hovoriť o úspechoch, ktoré boli financované z rozpočtu EÚ. Máme mnoho úspešných projektov, či už je to v oblasti energetiky, medicíny, biomedicíny a mnohých iných oblastí, ktoré sa podarilo uskutočniť práve vďaka finančnej podpore z európskeho rozpočtu. A O tom podľa mňa musíme viac hovoriť, e, musíme na to upozorňovať verejnú mienku a aj dnes je na to dobrá príležitosť. Budeme dnes e, mať rozdelené stretnutie na dva panely. V druhom bude predsedať kolega Rubich, prvému e, budem predsedať ja. Máme tu veľmi vážených hostí, rečníkov v oboch týchto paneloch. Cieľom bolo prilákať čo najviac nových nápadov a diskutovať otvorene. Práve preto sme pozvali zástupcov e, e, obchodných e, komôr, taktiež zástupcov venture kapitálu, ako aj zástupcov Európskej komisie, investičnej banky, okrem iného. Bez ďalšieho zdržiavania navrhujem, aby sme prešli k prvému panelu. Ten sa bude venovať najmä nástrojom, ktoré sú k dispozícii v súčasnosti z rozpočtu EÚ na podporu malých podnikov. Teda to, čo robíme správne, ale tiež vyhodnotenie týchto nástrojov, ako by sa mohli zlepšiť. Potom druhý panel sa bude venovať e, novým nástrojom. Každý z rečníkov v prvom paneli dostane 8 e, až maximálne 10 minút dispozícií, potom bude priestor ešte diskutovať. Prvý rečník v mene Európskej komisie je pani Kristin Schreiber, ktorá je riaditeľkou na generálne riaditeľstve GROW, má na starosti program COSME, teda pre konkurenciu schopnosť eh, malých stredných podnikov. Ona nám priblíži mechanizmy a procesy, ktoré sú spojené s týmto financovaním malých stredných podnikov eh, z programu COSME. Veľmi vám ďakujem za to, že ste prišli. Nech sa páči, máte slovo, pani Schreiber. Um, monsieur le Président uh, Murzan. Ďakujem pekne, vážený pán Rubik a vážený pán Morrison, Veľmi ma teší, že som uh, tu dnes medzi vami a že vám môžem krátko si priblížiť to, čo robíme z hľadiska pomáhania malým a stredným podnikom z programu COSME, ale tiež, že sa môžem vyjadriť k niektorým ponaučeniam uh, z minulosti tak ako to naznačuje otázka v názve tohto vypočutia. Chcela eh, by som pripomenúť v krátkosti na úvod náš základný rámec. Zlepšovanie konkurenceschopnosti firiem je kľúčové, ak chceme ehm, naozaj splniť naše ciele udržateľného a inteligentného rastu. Malé stredné podniky sú napokon hrtovou kosťou našej ekonomiky a predstavujú výrazný podiel všetkých podnikov. Celkom iste všetci poznáte legislatívu e, Small Business Act. To je náš e, hlavný e, právny rámec, z ktorého vychádzame aj na európskej úrovni, aj v členských štátoch. A prostredníctvom tohto Small Business Act sme sa snažili vytvoriť priaznivé prostredie pre malostredné podniky, aby mohli um, dobre fungovať, aby mohli vytvárať pracovné miesta. Ako povedal pán Rubik, to je jedno z hlavných našich želaní. Teda naše kroky sa týkajú zjednodušovania legislatívy pre malé stredné podniky, ďalej pomáhania v získavaní financovania z programov, ďalej všeobecné kroky v prospech e, znižovania legislatívnej záťaže, ale aj ďalšie druhy krokov, ako napríklad e, prístup malé stredných podnikov k verejnému obstarávaniu, taktiež e, zmiernenie oneskorenia platieb. V príprave tohto viacročného finančného rámca sme sa snažili e, viac otvoriť e, programy EÚ malým a stredným podnikom. To sa netýka len zjednodušovania pravidiel, ale aj nastavenia nových e, programov nastavených priamo na malé a stredné podniky. Čo sa týka fondu EFSI, zhruba 90 miliárd by sa malo investovať do konkurenceschopnosti a inovácií IKT, nízkohľukovej ekonomiky a to bude do veľkej miery prospešné pre malé a stredné podniky. Z horizontu 2020 máme e, zhruba 9 miliard, ktoré sú určené malým a stredným podnikom, vrátane nástroja pre malé a stredné podniky na podporu podnikateľského rozvoja a inovatívnych riešení. Zároveň tento nástroj má inovatívny prístup v tom, že podporuje nové nápady bez toho, aby obmedzoval e, prístup iba na služby. Kolega Marko Marakane, ktorý je tu priamo z agentúry EASMA, sa vyjadrí druhom paneli na e, tieto konkrétne nástroje, ku konkrétnym nástrojom. A máme tu jeden konkrétny program, ktorý sa týka e, podpory konkurenceschopnosti malých stredných podnikov, a síce COSME. COSME sa sústreďuje na štyri oblasti, ktoré sú nosnou štruktúrou e, Small Business Act, teda dostupnosť financovania, dostupnosť trhov, ďalej je zlepšenie rámcových podmienok a podnikateľský duch. E, prístup k financovaniu to sa týka minimálne 60 e, programov COSME, teda je to veľká väčšina. A vieme, že dostupnosť financovania, čo sa týka požičiek a kapitálu, je najväčšou ťažkosťou pre rast malých stredných podnikov tým, že sa bude poskytovať dostatočná záruka bankám a iným finančným inštitúciám. Program COSME chce mobilizovať 20 miliárd vo forme pôžičiek malým a stredným podnikom v EÚ. E, tieto finančné nástroje z COSME boli veľmi opatrne nastavené na to, aby dokázali naplniť potreby malých a stredných podnikov. E, vidíme, že dopyt je veľmi vysoký a veľmi výrazne prevyšuje dostupné prostriedky, teda zdá sa, že to funguje dobre. Ešte sa vrátim e, k tomu neskôr už teraz vidíme, že nemáme dostatočné prostriedky na to, aby sme uspokojili všetkých žiadateľov. Mm, taktiež e, je dôležité spomenúť, že e, z fondu EFSI sa tiež budú doplňať tieto finančné nástroje, ktoré sú už dispozícii. Čo sa týka prístupu na trhy, to je e, zhruba 21-percentný podiel. Vieme, že v súčasnosti iba zhruba 25 malých a stredných podnikov pôsobí aj v inom členskom štáte EÚ. Program COSME poskytuje dostatočnú podporu malým a stredným podnikom v EÚ, aby využili jednotný trh tým, že si e, zriadia podnikateľské kontakty aj e, mimo svojej domovské krajiny, ako aj mimo EÚ. Isté, že komisia nemôže priamo obsiahnuť e, malé stredné podniky v EÚ, to nie je napokon aj našim cieľom, ale Spoliehame sa na našich miestnych partnerov, na rôzne podnikateľské organizácie, niektoré sú tu napokon aj zastúpené dnes v paneloch. Oni poznajú prostredie e, v danej krajine, hovoria daným jazykom a vedia, e, čo by tam fungovalo. Oni sú multiplikátorom nášho rozpočtu Kosme, ponúkajú e, služby malým stredným podnikom a taktiež ponúkajú regionálnu podporu. Ďalším významným nástrojom v tomto kontexte je aj sieť Enterprise Europe, celkom by ste si o nej už počuli. K nej patrí viac ako 600 rôznych kancelárií v EÚ a mimo EÚ. Nedávno sme otvorili kanceláriu v Peru minulý týždeň Pomáha e, tento systém hľadať podnikateľských partnerov v oblasti výskumu v EÚ aj v iných zúčastnených krajinách a tiež e, sa poskytuje poradenský servis e, a podpora malých a stredných podnikov zúčastňovať sa financovania napríklad aj vo forme Horizontu 2020, ale aj iných európskych investičných a štrukturálnych fondov. Teda ide o zlepšenie rámcových podmienok E, po tretie, tu nebudem spomínať podrobnosti. Myslím, že je dôležité zapojiť všetkých e, aktérov z celej EÚ do tohto procesu nastavovania pravidiel a najmä, aby sme znižovali byrokratickú záťaž. Výročné e, zhromaždenie manastyrných podnikov vyzýva všetkých aktérov, aby diskutovali o spôsoboch zlepšovania podnikateľského prostredia a výmeny osvedčených postupov. Toto doplňa prácu e, sieti Združením elektrických podnikov, ktorú celkom iste poznáte. Tento rok toto zhromaždenie sa uskutoční v Luxembursku od 18. do 20. novembra pod záštitou bodkyne Luxemburska, ktorá bude diskutovať aj v kontexte podpory e, podnikateliek čo sa týka revízie výkonnosti, e, tu sa zhrnú všetky e, fakty a čísla výkonnosti malostredných podnikov v členských štátoch, aby sa zlepšilo prostredie pre malostredné podniky. Toto sa bude na tomto zhromaždení prezentovať. E, tak ako býva každoročne zvykom, poslanci Európskeho parlamentu sú srdečne pozvaní na toto podujatie, ak si nájdu čas. Na rok 2016 máme v pláne spustiť program COSME na modernizáciu európskych podnikov najmä tým, že pomôžeme malým a stredným podnikom zlepšiť si konkurencieschopnosť, eh, tým, že budú lepšie využívať možnosti nových technológií a nových inovatívnych metód. A ďalej štvrtá oblasť eh, z programu COSME eh, súvisí aj so štvrtou prioritou SPH a síce podnikateľský duch. Ako tu už bolo spomenuté, je tu obrovský potenciál pre vytváranie bohatstva pracovných miest spojený s vytváraním nových podnikov. Vieme, že v Európe ešte stále nie sme tak dobrí ako niektorí naši konkurenti, najmä v USA, čo sa týka um, podnikateľského prostredia. Teda nestačí len osveta, ale musíme podporovať eh, aj konkrétne projekty, ako napríklad eh, výmenný program Erasmus pre podnikateľov. Eh, tento pilotný program vznikol na požiadanie Európskeho parlamentu. Je tu veľký záujem, veľmi pozitívne reakcie. Tento program nie je schopný vyhovieť všetkým žiadateľom. Máme 1700 e, výmen, ktoré sme zatiaľ podporili z tohto programu. Predpokladáme, že sa nám podarí dosiahnuť cieľ 2000 e, výmen každoročne už čo skoro. Teda aké ponaučenia si môžeme vziať z tohto procesu? E, program COSME už funguje zhruba 18 mesiacov. V porovnaní s predchádzajúcimi programami, programom SIP, vidíme, že je to čoraz väčší dopyt malých podnikov a podnikateľov. Teda je tu dopyt eh, po finančnej podpore, ale nielen to. Myslím, že prvé ponaučenie je veľmi jednoduché. A síce je tu naozaj skutočná potreba konkrétneho programu, ktorý bude venovaný malým a stredným podnikom Vieme, že to, čo potrebujú malé a stredné podniky, nie sú len granty, potrebujú lepšie rámcové podmienky, a proporčnú legislatívu. Už sme o tom diskutovali intenzívne v minulosti, o tom, čo presne znamená tento pojem proporčná legislatíva. A taktiež potrebujú lepšie fungujúci jednotný trh, ako aj finančný trh, ktorý im poskytne dostatočné možnosti financovania. A preto prístup COSME mm, na základe skúseností, ktoré máme zo programu SIP, je poskytovať konkrétne služby a taktiež e, úverové záruky a rôzne služby. V kontexte siete Enterprise Europe máme priamo nastavené služby na malé stredné podniky, tak aby sme im umožnili zapájať sa do európskych programov. Finančné nástroje COSME dokážu poskytovať úverové záruky a kapitálové záruky malým a stredným podnikom 24 miliard eur na obdobie 2014 až 2020 je ten rozpočet, ktorý je um, vymedzený. Dúfame, že sa nám podarí zopakovať eh, úspechy z minulosti v tomto smere. A ešte jedno číslo spomeniem. Od 31. Eh, decembra 2014, teda dovtedy 368 eh, tisíc, 368 tisíc malých a stredných podnikov využilo toto financovanie a podarilo sa zmobilizovať viac ako 19 miliárd eh, v požičkách a v kapitálovej pomoci teda. Eh, pakový efekt eh, a multiplikačný efekt týchto možností financovania je naozaj obrovský. Čo sa týka ehm, nástrojov záruk. Tu vidíme, že 1 euro financovania poskytuje až 30 eur financovania malých stredných podnikov ako investícia. Finančné nástroje v kosme teda si um, vyžiadali veľký záujem. Boli podpísané dohody so šiestimi partnermi uh, v viacerých uh, štátoch. Ukazuje sa, že sa ešte zvýši záujem malých a stredných podnikov uh, o takéto formy financovanie. Snažili sme sa podporovať aj tzv. dni financovania malých stredných podnikov, toto podujatie a navštívili aj viacerí poslanci Európskeho parlamentu. To posledné podujatie sa skutočnilo v Rige e, spolu s predsedníctvom Lotyšska a snažíme sa koordinovať naše nástroje s ostatnými nástrojmi EÚ. Teda len veľmi stručne druhé ponaučenie spočíva v tom, že musíme lepšie nasmerovať našu podporu malých stredných podnikov a všetkých ostatných programov, ak chceme lepšie rozvíjať tie synergie. Už som spomenula, že Horizon 2020. To je nástroj, ktorý je naozaj je považovaný za veľmi úspešný. Niektoré členské štáty lebo v niektorých je taký prístup, ktorý by financovalo programy, ktoré sa nedajú financovať v rámci európskych nástrojov, ale boli vyhodnotené ako vysokokvalitatívne a tie dostávajú potom aj na národnej úrovni. A potom tretie ponaučenie je, že musíme zapojiť všetkých eh, príslušných aktérov. Naozaj musíme podporovať aj eh, miestných sprostredkovateľov ako rizikový kapitál alebo miestne banky a podobne, ako aj rôzne miestne eh, iniciatívy len tedy, keď sa zapojili do toho lokálni hráči, len tedy sú tieto projekty úspešné a my sa naozaj snažíme, aby boli tu komplementarity a synergiami, synergie medzi rôznymi zdrojmi financovania musíme aj zabezpečiť to, aby tie synergie alebo tie fúzovanie rôznych finančných e, e, prostriedkov prináša tú príslušnú hodnotu. Takže ďakujem pekne za vašu pozornosť. Yes, thank you very much for this. Predseda, ďakujem pekne za tento e, široký prehľad. Presne toto sme očakávali ako základ našej diskusie. Teraz by som dal slovo pánovi Dagesovi Stanapiekovi, ktorý je podpredsedom Európskej investičnej banky a tiež je tam zodpovedný za malé a stredné podniky a za koordináciu kapitálových produktov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Som veľmi rád, že mám túto príležitosť hovoriť o finančnej podpore eh, malých a stredných podnikov MSP v EÚ. A keď, keď dnes eh, prišli do práce, tak určite ste sa stretli s niekoľkými malými a strednými podnikateľmi, možno ste raniekovali tuto v nejakej miestnej pekárni, aspoň dúfam, že tomu tak bolo. Um, keď ste použili svoj smartfón a použili nejaký app, tak to možno vyvinul nejaký mladý dizajner a niektoré čo, komponenty telefónu tiež vyrábajú malé a stredné podniky. Takže európske malé a stredné podniky zabezpečujú, dva, zamestnávajú 20 miliónov ľudí, pričom prispievajú asi 3,3 trilióny eur Avšak eh, pro problém eh, k finančným prostriedkom pre MSP je, je problém. A po, sú predovšetkým eh, vysoké náklady požičiavanie, na, na požičiavanie peňazí. Eh, táto medzera financovania v Európe vlastne potom spôsobuje to, že sú malé MSP závislé od požičiek z bank. A samozrejme, že v tých horších alebo zraniteľnejších ekonomikách v Európe je to ešte horší, je tento obraz horší. Takže e, vlastne krízou, keď došlo k, k zastaveniu požičiavania úverov, tak najviac sa to dotklo MSP, pretože keď e, došlo, došlo ku kríze, tak finančná podpora MSP e, okamžite klesla výrazne a boli k dispozícii úvery len veľmi drahé. Tento Takisto sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Ehm, tvorcovia politík môžu riešiť takúto medzeru finančnú. Momentálna reakcia EÚ sa sústreďuje na dve osy. Prvá vec je znižovať ten, ten dopad toho, že banky nie sú ochotné požičovať peniaze prostredníctvom nejakých finančných mechanizmov a po druhé je obživiť investovanie do kapitálu. A kapitálový, júnia pre kapitálový trh, ktorá e, by sa postupne mala integrovať celé kapitálové trhy. Vlastne tam e, by mali prispievať financovaniu malých a stredných podnikov. Čiže tieto opatrenia by sa mali uplatňovať zároveň alebo paralelne, čiže to by malo podporiť ten finančný systém v EÚ Ehm, vieme, že aj ECB od roku 2010 uplatňuje rôzne neštandardné monetárne opatrenia. Množstvo peňazí bolo v injektovaných do, do systému s dvoma cieľmi, aby sa zvyhlo nejakej kríze likvidity a po druhé, aby sa podporili úverové aktivity. Avšak potreba posilniť Ehm, salda bank ešte stále e, existuje a preto je potrebné k tomu e, ten regulačný, to regulačné prostredie. A pokiaľ ide o požičiavanie bank a bolo zavedené množstvo ich záručných schém alebo systémov v posledných rokoch, tak na úrovni EÚ, ako aj na národných úrovniach a tiež sa zahrnul do toho aj súkromný sektor, aby to prinieslo výsledky. Takisto museli byť aj verejné schémy, ktoré museli byť tomu upravené. A správa z roku 2013 eh, o tých zárukách, o schémach záruk úverov, že uvádza, že je tu potreba hlavne v strednej a juhovýchodnej Európe pre MSP. Myslím si, že to neplatí len pre tieto krajiny, ale aj pre ostatnú časť Európy. E, teraz by som chcela povedať, čo robí naša skupina e, pre EIB, pre MSP. Naďalej hrá kritickú úlohu v tom, že ponúka financovanie MSP, financovanie kapitálu, risk sharing a poskytuje množstvu sprostredkovateľov. V roku 2014 EIB poskytlo e, viac ako 25 miliard eur. My podporujeme asi 285 makropodnikov MSP, Ehm, pomocou tých e, fóriem vzdelania rizik, risk sharing a Týmto spôsobom sa nám podarilo udržať 3,5 milióna pracovných miest. Okrem toho EIB má veľké skúsenosti e, z dvoch veľkých e, nástrojov, ktoré riešili trhovú medzery, čiže ten risk sharing aj venture capital, čiže rizikový kapitál tie banky, v takých prípadoch, kde banky nie sú ochotné ponižovať peniaze, tak tieto záruky sú k dispozícii MSP. Niektoré pomohli tým e, prekonať e, tú nedostatok financií tým, že poskytli extra zábezpeku alebo nejakú extra záruku tej inštitúcii, ktorá požičala peniaze a tá tým pádom môže požičať viac peniazy. A to sú vlastne i čím je najrizikovejšie alebo najmenšie malé a stredné podniky sú tie, ktoré vlastne nemajú nejakú zábezpeku a kvázi majú vyššie riziko so sebou nesú. Um, Takisto sa za poslednom roku rozšírili aj um, také programy nižších zárok, aby ste mali predstavu. Za 14 členských štátov sa očakáva asi 200 miliard eur, ktoré boli poskytnuté v roku rokoch 2007 až 2013 a táto, e, tieto peniaze tiež zabezpečili financovanie MSP. Základnou časťou Európskeho investičného fondu ktorý je najväčším investorom v Európe, je tiež ten nástroj záruk. Čiže EIF je, je ten fond, ktorý zabezpečuje e, fondy potom používa financie aj, alebo zdrojov, zo zdrojov komisie. Je treba spomenúť potom tú SME Guarantee Facility, teda nástroj na poskytovanie záruk MSP v roku 2007 až 2013. Toto, tento MSIP projekt vyprodukoval asi 19 miliard požičiek pre asi 1700 MSP, 170 tisíc MSP, Ďalej v rámci Horizontu 2020 sú programy, ktoré tiež spo, eh, manažuje EIF. Eh, ďalej v roku 2011 eh, takisto bolo si nových ďalších 5,6 milióna prostriedkov a v 2013 bola správa, ktorá uvádza, že metodiky, e, kde je treba rozlišovať medzi tými e, garančnými schémami, pretože tie znášajú určitú časť rizika a potom je ten druhý systém horizontálneho vzdielania rizika pokiaľ ide o portfólio MSP, tie sa mm, rozdeľuje na rôzne druhy, vrátanie absorčnej kapacity a využitie fondov vo verejnej podpory. Ehm, zdá sa, že toto je celkom veľmi silný nástroj, ako vlastne ehm, pákovým efektom ehm, mobilizovať ďalšie zdroje. Sekuritizácia to je tiež e, typickom, typickým príkladom risk sharing, teda zdieľania rizik aj na takých e, neistých trhoch. Poskytujú sa vlastne záruky aj investorom z tretich strán. Minulý rok sme s, vlastne pre MSP takýmto spôsobom poskytli asi 2,5 miliardy v Taliansku, Španielsku a Polsku pre vlastne len pokrytie záruk. E, efektívny finančný systém potrebuje veľmi dobrý systém cenných papierov, sekuritizácia. Keď sa pozrieme na to, ako to vyzerá, alebo porovnáme Európu s Amerikou, tak vidíme, koľko ešte je čo zlepšiť v Európe. To je veľká škoda, pretože aj počas krízy e, vlastne E, napokon ne, neovplyvnila kríza, tak, alebo nemala taký silný dopad kríza, pretože v Európe je to všetko oveľa viac chránené. EIB takisto grupuje zdroje, zoskupuje ich a napríklad boli tu rôzne iniciatívy v Španielsku na Malte, ktoré preukázali záujem. Teraz by som prešiel ku kapitálu ďalším oblasťou pre MSP sú je Európsky kapitálový trh, ten tiež zažil veľký prepad v rámci finančnej krízy, ktorého sa doteraz ešte nezotavil úplne, takže ten kapitálový segment je naďalej podhodnotený a asi e, financovanie kapitálové EU je asi na 14, úrovni 14 toho, čo je v Spojených štátoch, čiže e, úrovne financovania sú ešte stále len pod polovicou toho, čo bolo ešte pred krízou. Čiže to treba, to za sebou prinieslo aj určité zmeny správania investorov. Sú tu vládne agentúry, ktoré v roku 2013 predstavovali 35 tých, ktorých získavali prostriedky v tom fundraisingu. A prítomnosť agentúrnych, vládnych agentúr je, je, je, je kritická v roku 2013 to bolo 1,7 miliardy, kedy sa nám prostredníctvom eh, kapitálového financovania podarilo získať prostriedkov, ktoré potom mali ďalší pakový efekt na ďalšie 3 miliardy. A teda tých eh, asi 14 celkových kapitálových podielov pričom EIF vlastne asi investovala, investovala asi 50 z celkových. A my máme fond potom ďalších 9 miliard eur, ktoré vlastne mobilizovali ďalších 45 miliard eur. Príspevok um, EIB um, udržateľnému trhu A toto ostatné údaje alebo všetky také detálnejšie údaje môžete nájsť v našej správe. A ešte posledná pripomienka, ktorá sa týka Junckerovho plánu a teda strategického plánu, aby, ktoré má zabezpečiť peniaze do naozaj reálnej, alebo reálne peniaze do ekonomiky. Najprv e, tu e, FC by EIB poskytne 21 miliard, potom FC by vlastne malo mať 350 miliónov eur. A osobitných 5 miliard bude určených pre MSP, to pôjde cez EIF a to bude finančná podpora okrem toho, čo štandardne poskytuje EIF v rámci existujúcich programov a SI MSP to bude 2,5 milióna e, z vlastných rizikových zdrojov a 2,5 e, miliardy, ktoré budú plne garantované Európskou úniou z EFSI. Čiže ten EFSI pre MSP bude mať asi 77 Rečník ťažko vyslovuje bilien, milión a nevie rozoznám, či hovorí miliardy, či milióny. Poznámka tlmočníka. Oni, čiže keď bude ten FC záruka, tak eh, potom z toho budú môcť mať prospech eh, malé a stredné podniky. Bilión, milión. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ďalším rečníkom je podpredseda podpredsednička Európskej ehm, Združenia pre malé a stredné podniky a cechy, pani Jurike Raber-Krohr z Rakúska. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán druhý, pán Noršan, dámy a páni. V prvom rade by som sa len chcela poďakovať za príležitosť hovoriť v mene Európskej asociácie pre remeslá malé a stredné podniky UEAPME. Sama som podnikateľka, takže viem, ako každodenný biznis vyzerá, aké problémy malé a stredné podniky môžu mať. Prístup k financiám je jeden z najdôležitejších problémov malých podnikov v celej Európe a myslím si, že naša dnešná diskusia môže prispieť k tomu, aby finančná podpora EÚ pre malé a stredné podniky bola ešte lepšie zacielená. Všetci vieme, že finančné zdroje na európskej úrovni sú obmedzené. Preto by malo byť v našom spoločnom zájme využívať ich čo najefektívnejším spôsobom. Ako sme už počuli, európske inštitúcie a národní prostredníci nedávno začali implementovať nový finančný podporný program pre malé a stredné podniky a 20 miliónov malých a stredných podnikov v celej Európe má vysoké očakávania od tohto programu. Samozrejme, budeme schopní zhodnotiť úspech programu až potom, ako získame nejaké skúsenosti. Avšak myslím si, že môže byť veľmi nápodobné, pokiaľ všetky strany zaangažované v implementácii týchto programov by od začiatku vedeli, čo malé a stredné podniky potrebujú a očakávajú. Váš eh, výbor pre rozpočet, potom bude lepšie vedieť nastaviť programy, keď bude hovoriť o výročných rozhodnutiach distribúcie finančných prostriedkov. Začala by som všeobecnejšie. My UAPME e, preferujeme garancie, záruky, podpory malých a stredných podnikov. A to z dvoch dôvodov. V prvom rade záruky majú oveľa vyšší pákový efekt, čo umožňuje vyššiu mieru dopadu s rovnakou čiastkou peňazí daňových poplatníkov. A po druhé, e, záruky oveľa menej e, narušujú konkurenciu než granty a stimuly. E, kým prejdem, prv než prejdem k špecifickejším bodom, chcela by som vám ešte pripomenúť, že malé a stredné podniky sú veľmi heterogénnou skupinou. 92% tých vyše 20 miliónov malých a stredných podnikov sú mikropodniky, kde je menej ako 10 zamestnancov a 50% z nich nemá vôbec žiadnych zamestnancov. Čiže väčšina malých a stredných podnikov sú klasické familie, rodinné podniky. ktoré nemajú vôbec za, ambície rozrasta na nadnárodné spoločnosti. Čiže musíme brať do úvahy, že rôzne typy MSP er majú rôzne finančné potreby, rôzne problémy, potrebujú rôzne riešenia a podporné opatrenia prípade väčšiny mikro a malých e, podnikov je zásadný prístup normálnym bankovým požičkám. Potrebujú požičky, aby boli schopní financovať svoj každodenný biznis a normálne investície. Európske garančné schémy zohrávajú dôležitú, sú, dôležitú úlohu v prípade, že majiteľ podniku nemôže sám dostatočne sa financovať. Čiže európske programy ako napríklad CEP v minulosti a teraz COSME sú nápomocné, avšak musíme si byť vedomi, že objem týchto programov nikdy nebude dostatočný na to, aby pokryl všetky opravnené finančné potreby malých a stredných podnikov. Z toho dôvodu my UAPME tlačíme na to, aby bolo jednoduchšie využívať európske štrukturálne investičné fondy e, ako finančné nástroje a do istej miery sa nám podarilo dosiahnuť úspech. Nedávno sme počuli, že sa očakáva, že 30 miliárd z týchto fondov bude využitých na podporu malých na podporu financovania malých a stredných podnikov. To je takmer 10 krát viac ako suma, ktorá je k dispozícii pre Kosme a Horizon 2020 do časového obdobia do roku 2020. Vieme, že je ešte stále pomerne komplikované pre malé a stredné podniky dostať sa k týmto fondom a preto plne podporujeme komisára, ktorý je zodpovedný za, re, komisárku zodpovednú za regionálnu politiku, ktorá sa stále viac a viac snaží zabezpečiť využitie takýchto fondov pre malé a stredné podniky. No a ďalej, toto je veľmi dôležité, podarilo sa nám uspieť požiadavkou pre špecifický pilier v tom stávnom európskom finančnom pláne práve pre malé a stredné podniky. V tomto finančnom nástroji EIF bude schopný strojnásobiť sumu pre malé a stredné podniky za podpory iných európskych programov. No a na záver chcem sa po- vďaka rozhodnutiu Európskej investičnej banky mm, poskytnúť peniaze do týchto e, nástrojov. Európsky investičný fond už teraz je schopný využívať prvé tranže z Junckerovho plánu. Vďaka tomu EIF je schopná naďalej podporovať E, poskytovateľ národných záruk. Potom ako celý rozpočet pre Kozme a Horizont 2020 roku 2050 bol e, minutý už za prvý rok. Druhá vec, ktorú by som chcela povedať. Vidíme ešte viac problémov pre tie malé a stredné podniky, ktoré chcú financovať riskantnejšie e, projekty, napríklad startupy, inovatívne spoločnosti a podobne. Takéto e, projekty e, predstavujú väčšiu mieru rizika a väčšina bank nie je až tak ochotná toto riziko príjmať a preto mnoho takýchto projektov nemôže byť zrealizovaný kvôli nedostatku finančných prostriedkov a preto malé a stredné podniky urgentne potrebujú podporné e, mechanizmy, kde, budú, kde bude možné e, sa púšťať do väčšieho rizika než v prípade tranzičných pôžičiek. My v UAPME preto lobujeme aj za lepšiu podporu v prípade participatívneho kapitálu či inak finančných prostriedkov. Takéto nástroje môžu byť podporované Kozme Horizontom 2020 európskymi štruktúralnými a investičnými fondami, avšak bude závisieť od dopytu zo strany národných či regionálnych prostredníkov a na základe toho uvidíme, či sa tieto nové možnosti budú využívať. To vedie k e, kľúčovým odporúčaniam pre ďalšie zlepšenie európskych finančných podporných nástrojov pre malé a stredné podniky. Poprvé, aby sme zabezpečili e, to, aby európske podporné orgány fungovali v záujme malých a stredných podnikov, európske inštitúcie musia redukovať byrokratické bremeno, ktoré súvisí s e, podpormi, s programami finančnej podpory na všetkých úrovniach či už to bude na strane bank, či na strane malých a stredných podnikov. Druhá vec. Rozdiely v hospodárskej situácii, štruktúra malých a stredných podnikov a inštitúciálne nastavenie v jednotlivých členských štátoch si vyžadujú rôzne riešenia. Preto európske programy musia byť čo najflexibilnejšie, aby boli schopné reagovať na rôzne potreby rôznych krajín. Tretí bod Najväčšia potreba pre malé a stredné podniky sú prístup k financiám pre inováciu a investície. Preto podporné programy by sa mali zameriavať na dlhodobé financovanie a na finančné nástroje, ktoré sú schopné znášať riziko a mali by byť taktiež rekalibrovateľné, keď to bude potrebné. A štvrtý a zároveň posledný bod. Výbor pre rozpočet by mal uznať, že pôžičky e, a ďalšie garančné e, teda nástroje záruky majú oveľa väčší efekt ako granty či iné typy e, financovania a mali by brať do úvahy aspekt e, distribúcie prostriedkov medzi jednotlivými nástrojmi. Opäť by som sa vám chcela poďakovať za príležitosť e, predstaviť vášmu výboru obavy a pripomienky malých a stredných podnikov a naozaj sa teším na zaujímavú diskusiu, ktorá bude následovať. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem. Prejdeme teraz k eh, zástupcovi eh, vzdelávacích eh, inštitúcií. Je to pán Nilly Lee z Londonskej školy pre hospodárstvo. Ďakujem pekne, ja mám jeden slajd. Pokúsim sa naozaj hovoriť veľmi krátko. Volám sa Nilly, Lee, som z London School of Economics. Nechcem hovoriť o nejakých obrovských obrazoch toho, ako sa táto situácia rieši na, na akademickej pôde. Skôr chcem povedať o, o tom, čomu sa venuje naša škola. Nedávno sme odviedli systematickú revíziu prístupu k financiám. Bolo to 1450 štúdií, čiže naozaj vyše tisíc univerzitných štúdí v tejto oblasti, kde sme sa pokúšali prehodnotiť dopad verejného sektora a to, aký prístup majú firmy k financiám, ako to zlepšuje ich výkonnosť, či už sme riešili otázku profitu alebo iné, iné ukazovatele. 27 z týchto štúdií bolo dobrých, tie zvyšné neboli dostatočne dôvryhodné, neboli dostatočne robustné na to, aby sme z nich mohli vyvodiť nejaké definitívne závery, čo je dosť zlá správa, ale k tomu sa ešte vrátim. No ale z tých zvyšných 27 17 získalo e, prístup, teda kde sa hovorilo o prístupe k finančným prostriedkom, tak mali nejaké pozitívne výstupy. To som len chcel povedať, aby ste videli, nakoľko je táto téma dôležitá. Kolegovia tiež hovorili že financovanie na základe dlho je lepšie než na základe kreditov. A kolegovia získali dosť negatívne dopady v oblasti e, rizikového kapitálu, venture capital. Hovorím o, o rizikovom kapitále súkromného sektoru. Čiže pozrieme sa na to z perspektívy, že prístup k financiám je veľmi dôležitý, no zároveň tak ako povedalo aj veľa mojich predrečníkov, existuje naozaj veľmi veľa malých podnikov. 99% podnikov sú malé podniky, v Európe je 21 malých a stredných podnikov a EÚ má naozaj veľmi obmedzené zdroje a práve preto je tu obrovský akademický vedecký dôkaz, že akýkoľvek zákrok v tejto oblasti by sa mal zameriavať na špecifický typ firiem, pretože väčšina firiem je malá, nie sú to budúce Facebooky či budúce Google, nie sú to podniky, vďaka ktorých bude Európa najkonkurencieschopnejšia, najdynamickejšia ekonomia na svete. Väčšina z nich sú e, rodinné podniky, malé podniky a samozrejme je potrebné, aby sa na trhu s úvermi e, vynaložila väčšia snaha, aby tieto firmy mali lepší prístup e, k podnikom. Avšak silný argument je, že máme obmedzené zdroje Čiže technické podniky, podniky, ktoré smerujú k rastu, tak tie sú podporované, ale pre nás je kľúčový faktor inovácia, inovatívne podniky. Avšak tieto podniky často nebudú podporené na štandardnom trhu, úverovom trhu, natoľko ako by Európska komunita rada videla. Čiže sú tu ďalšie benefity, ktoré takéto podniky prinášajú trhu sú tu naozaj systematické benefity e, v rámci širšieho hospodárstva. A to je dôležité, preto by finančné trhy mali pomáhať takýmto typom podnikom. Vieme z výskumu, že firmy, ktoré predstavia nové produkty, predstavujú pomerne malý pomer tých firiem, ktoré povedú k rastu, avšak väčšina takýchto malých a stredných podnikov, ktoré predstavia niečo inovatívne, tak nebude z toho nejaký ohromný zisk, ale je dôležité, aby ďalej sa snažili, pretože to môže viesť ďalšiemu rastu. Kapitálové trhy, zdá sa, neposkytujú pomoc týmto inovatívnym firmám v dostatočnej miere. A to z dvoch hlavných dôvodov. Prvá je, prvá je problematika rizika, v dokonalom svete by to bolo inak, avšak reálne väčšina firiem ešte stále ide do banky, keď potrebuje financie a banka často bude riešiť úver na základe účtovných kníh a tak ďalej. Nemusí to byť nutne ten najlepší možný spôsob na hodnotenie hospodárskeho potenciálu A druhá vec je, jednoducho nevieme, ktoré výrobky budú úžasne úspešné, ktoré, do ktorých sa oplatí investovať. Bude z toho naozaj ďalší Facebook. Podarí sa s tým produktom preráziť, alebo nie až tak. Inovatívne firmy viac závisia od finančných trhov než iné firmy. Nemám dispozície európske údaje, ale mám dispozícii údaje, že 22 firiem, ktoré ktoré požiadali o pôžičku v konkrétnom roku, tak z nich zhruba 23% bolo odmietnutých. Toto je prí, prípad zo Spojeného kráľovstva. No a z tých firiem, ktoré sa špecificky zameriavajú na inovatívne e, projekty, tak tam ich ešte viac bolo odmietnutých. 30 Čiže síce poskyt, podávajú viac žiadosti, ale ešte väčšiu majú šancu, že budú odmietnuté. Kolega z Univerzity of St. Andrews taktiež e, uskutočňoval rozhodnutia s e, inovatívnymi firmami a ten výsledok je jednoznačný. Neveria bankám, nedôverujú bankám Jedna, jedna z pripomienok, ktorá tu zaznela, sa týka podnikateľského vzdelávania. Je naozaj úplne iné získať financovanie, než pracovať v startup firme. Tí ľudia nemusia nutne mať takéto vedomosti. Ľudia, ktorí sa snažia získať financovanie, potrebujú zručnosti na získanie financo- financovania. Ďalšia vec, vieme, že štúdie v Taliansku, v Nemecku majú ešte väčší, niekedy, teda in, normálne podniky majú väčší problém získať financovanie než inovatívne podniky. Naozaj existujú dôkazy, že je ťažšie a potom to závisí aj od regionálneho položenia, je ešte ťažšie získať financovanie, pokiaľ ste v nejakom, okraj, v nejakom okrajovom regióne. Takže je dôležité, aby sme riešili otázky regionálneho rozvoja, tohto podnikateľského vzdelávania. No blížim sa k záveru. Sú tu tri veci, na ktoré nesmieme zabúdať. Poprvé, širší lokálny rámec, pokiaľ ide o podporu malých a stredných podnikov, najmä ide o manažerské schopnosti, podnikateľské vzdelávanie, potom budú z toho lepší podnikatelia, ktorí lepšie budú schopní získavať finančné prostriedky, čo je naozaj veľmi dôležité. Nie, nie je to len naozaj samotný problém získavania financií, Spojenom kráľovstve sa nám darí úžasne, pokiaľ ide o manažerské zručnosti, vzdelávanie podnikateľov a vďaka tomu lepšie sú schopní získať financie. Druhý bod. Kolegovia e, teda spracovali týchto 1500 štúdí a 27 z nich, tých štúdí, bolo dostatočne robustných na to, aby sme boli schopní hovoriť o opatreniach týkajúcich sa získania financovania. Jedno, existuje naozaj lacný spôsob, ako overovať prístup k financovania. Európska unia do toho investuje veľa peňazí. Čiže jedna z vlastných vecí, ako toto zlepšiť, je lepšie hodnotiť. Čiže ne, nestačí len robiť akú takú, aké také hodnotenie naozaj treba urobiť výborný spôsob hodnotenia, ktoré bude hodnotné, z ktorého budú vyplývať hodnotné výsledky. A posledný bod, ten sa týka technológie, o tom som ešte nehovoril. Trh sa v tejto chvíli naozaj rýchlo mení, máme tu crowdfunding, čo bude mať dobré dopady na redukciu nákladov, možno to zredukuje aj efekt vzdialenosti, avšak otrasie to prístupom k financovaniu. Už to otriasa prístupom k financovaniu. Čiže pokiaľ európska politika sa chce vyvíjať, musí pozorne zvážiť, aké zásahy do politiky bude uskutočňovať v tejto oblasti. Thank hm? you. Thank you. Um, our next speaker on this first panel is Tanelitik. Ďakujem pekne. Ďalej nasleduje Tanelitika, ktorý e, je podnikateľom z Fínska a vzhľadom na jeho skúsenosti e, v, s mnohými startupmi v Európe a jeho znalosti o financovaní a tiež v oblasti informačných technológií sa veľmi tešíme na to, že nám niečo povie o ťažkostiach zriadovania startupov, financovania startupov e, a, a nastolenia fungujúcich startupov na trhu. Ďakujem. Taneli, nech sa páči. Máš slovo. I just hope that our technical equipment here in the... Dozvedel som sa práve, že e, naše technické vybavenie nie je dostatočne dynamické, také ako vy. Takže nedokáže sa mi držať krok e, E, ďakujem pekne za to, že dostávam slovo. Neviem, či bude možné prezrieť moju prezentáciu, ale preto len začnem. Ja pôsobím v oblasti e, podnikania, e, budovanie startupov a aj väčších podnikov, najmä v oblasti softvéru a informačnej technológie od 90. rokov. Svoje, svoju prvú firmu som si založil koncom 90. rokov, keď som mal 21 rokov a keď som sa len učil z vlastnej skúsenosti, tým, že som išiel metódou fokus omyl. Viackrát som sa, sústre, som sa snažil získať financovanie, taktiež som sa snažil získať si dôveru investora. 16 krát sa mi to podarilo úspešne. A tiež som spolufinancoval zhruba 10 podnikov v priebehu týchto viacerých rokov sa snažím tiež investovať do eh, nových podnikov. V súčasnosti mám zhruba 15 nových investícií v posledných 10 rokoch zhruba. Teda mám eh, dobrý prehľad eh, o oblasti rastu firiem v úvodných fázach vzniku startupov. Nie až tak veľmi o dlhšom trvaní stredných podnikov alebo malých podnikov, ktoré sa nesnažia rásť a stať sa globálnymi podnikateľskými subjektami. Mm, celkový odhad toho, ako tento systém funguje v súčasnosti je, že zhruba funguje, ale taktiež je veľmi neefektívny v tom, že sú tu veľmi veľké rozdiely v, vo výsledkoch, ktoré sa e, dosahujú. Máme aj isté veľmi pozitívne príklady z Európy. Robia sa aj veľmi veľké úspešné projekty, ale myslím, že Najzaujímavejšie výsledky sú e, zo spolupráce verejného a súkromného sektora. Je veľmi ťažké pre verejný sektor byť hnacou silou. Je o mnoho jednoduchšie, keď sa verejné peniaze e, využívajú ako podporný faktor v úspešnosti týchto podnikov a keď e, sú len akýmsi spúšťačom úspechu, najmä u firiem, ktoré sa snažia veľmi výrazný rast. Keď teraz trošku preskočíme niekoľko stránok, toto sú niektoré e, úspešné prípady, o ktorých tu hovorím. Iniciatíva z Veľkej Británie, Tech City, najmä e, čo sa týka informačnej kampanie, bola veľmi úspešná. E, výsledky boli trošku nejednotne interpretované. Snažili sa pôsobiť len na lokálnej úrovni, ale na to, aby ste sa presadili na miestnej úrovni, musíte byť veľmi inteligentní v hľadaní financovania, pretože toto je ten najkľúčovejší moment v spúšťaní podniku. Ja osobne poznám mnoho podnikov, ktoré sa snažia využiť a trošku zneužiť túto situáciu v tom, že e, si zriadia kancelárie vo veľmi vzdialených oblastiach, aby sa dostali k verejnému financovaniu a potom musia trošku riešiť to, že sú tak trochu geograficky izolovaní. V každom prípade e, svet e, je čoraz globálnejší a v skutočnosti čoraz menej záleží na tom, kde firma sídli. Skôr tu ide o konkrétnych pracovníkov, o ich nadšenie, o celú podnikateľskú myšlienku a nejde tu až tak veľmi o miestny prístup k financovaniu v niekoľkých a niektorých vzdialenejších oblastiach. Mm, teda No, čo sa týka týchto financovaní na miestnej úrovni, musíme tieto podmienky dosť zásadne prehodnotiť, musíme preskúmať, nakoľko sú výsledky naozaj také, ako sa očakávalo. Európska únia by mohla urobiť mnoho nad rámec týchto rozpočtových možností. Niektoré iniciatívy sú veľmi chválihodné, napríklad jednotného trhu, jednotnej hospodárskej um, zóny tým, že sa harmonizujú e, niektoré pravidlá, vytvára sa jednotný trh. E, to je mimoriadne prospešné pre malé stredné podniky, najmä pre tieto podniky s výrazným rastom. A keď e, sa posúvate na ďaleký sever únie, napríklad vo Fínsku, keď spúšťate nový podnik, vy sa nesnažíte poskytovať služby len miestnym klientom. Vy sa snažíte osloviť globálneho spotrebiteľa i hneď od samého začiatku. A samozrejme, i hneď musíte konkurovať Američanom a, a konkurentom z Ázie. V tomto smere by mohla Európa urobiť mnoho v zvyšovaní schopnosti týchto nových podnikov, aby nemali prekážky e, pôsobiť globálne hneď od samého počiatku. Tu je už mnoho nových iniciatív, ktoré sa v Európe spúšťajú a malo by sa v tom pokračovať. Verejné financovanie môže byť taktiež aj e, trošku zložité na získanie úspechu pre takýto nový startup. Je to akási pandorina skrinka e, otvorenie tejto témy, ale niektoré podniky to vnímajú ako aký, akúsi e, finančnú záchranu. Je zdanlivo jednoduchšie žiadať o takéto verejné financovanie a nespoliehať sa len na úspešnosť podnikateľského modelu. V podstate tieto podniky sa stávajú súčasťou celého tohto systému. Myslím, že možno preto nie sme až takí úspešní, ako by sme mohli byť. Tieto podniky, ktoré sa celé roky snažia len spoliehať na verejné financovanie, mm, majú len veľmi nízku úroveň súkromného financovania, majú nízku klientskú úspešnosť, zhruba 7 rokov um, sú v podstate zaseknuté v istej fáze vývoja a tým blokujú e, rozvoj celého sektora. Máme množstvo takýchto prípadov, až priveľa. Myslím, že by sme mohli byť úspešnejší spoločne s Európskou úniou v tom, aby sa ne snažila Európska únia prioritne financovať e, e, malé stredné podniky, aby boli podniky motivované hľadať e, súkromných investorov, e, boli by motivovanejšie a možno by sa mohlo financovanie sprístupniť e, až v ďalšej fáze a pritom by sa mohla stanoviť hranica, dajme tomu 40 Toto by som teda odporúčal ja čo sa týka úrovne tohto verejného financovania. Okrem toho môžeme hovoriť o mnohých byrokratických prekážkach, ktoré by sa mohli zrušiť v národných legislatívnych systémoch a taktiež je tu množstvo pravidel, ktoré by sa mohli trošku e, zlepšiť. Ja mám osobnú skúsenosť v tom, že som spolu založil podnik, ktorý sa zaoberá názvami internetových stránok e, v Dubline v Írsku a máme Írsko, Čínu a Fínsko a taktiež máme zamestnancov v USA. E, len si predstavte, aké odlišné podmienky majú tieto jednotlivé štáty a aké je to zložité. Niektoré pravidla hovoria, že ak pôsobíte tu a tu v danej a danej krajine, ak máte miestnych zamestnancov, budete zdaňovaní tak a tak. Um, v podstate všetci tvrdia to isté, že sa to má eh, zdaňovať lokálne. Je to teda dosť zložité, keď eh, to nie je harmonizované, najmä v prípade startupov, ktoré sa snažia eh, veľmi rýchlo a výrazne rásť. Už si všímajú, že tým, že žijeme v digitálnom svete, veci sa dajú robiť na diálku, e, veci sa dajú riadiť na diálku a keď e, sa venujete napríklad softvéru, ktorý funguje na cloudoch, veľmi ťažko sa dá presne určiť, e, v ktorej krajine v podstate vznikol daný softvér. Nedá sa to v podstate vôbec určiť. Je v dispozícii úplne všade, vznikol v podstate v si prázdne a niekedy tieto pravidlá príliš komplikujú pôsobenie týchto firiem. Je to veľký problém pre tieto podniky. Myslím, že USA sa v tomto smere darí o niečo viac v tom, že sa snažia podporovať svoje podniky v tomto sektore. To súvisí aj s aspektami vzdelávania. Moje odporúčanie v tejto oblasti sa týka toho, že sa môžeme pozrieť napríklad Dánska. Myslím, že je naozaj veľmi pôsobivé, čo sa podarilo dosiahnuť Dánsku v oblasti podnikateľského um, školenia v Dánsku a celkovo by podnikatelia mali veľký prospech z toho, keby sa vo vzdelávaní eh, kladla väčšia pozornosť eh, na definíciu problému, teda respektíve nie na analýzu problému, ale na snahu nájsť riešenie e, v Indii, v Číne. Tam sa väčšia pozornosť e, venuje práve riešeniu problémov. E, je to veľmi silná globálna konkurencia. My musíme posilňovať sebavedomie našich vlastných ľudí a musíme sa snažiť primeť ich k tomu, aby hľadali riešenia v čoraz komplexnejšom svete. Musia sa snažiť pomenovať ten najrelevantnejší problém a nájsť čo najrychlejšie riešenie. Často definícia problému um, je veľmi nudným procesom a vlastne nudí samotného aktéra a brzdí ho. Teda ja navrhujem, aby sme um, zaujali čoraz viac holistický prístup v minulosti sa vychádzalo z e, dostupnosti financovania, z technologických možností a tak ďalej, teraz tých mechanických aspektov. Podľa mňa e, by bolo vhodnejšie vnímať to holisticky. E, v konečnom dôsledku tu ide predovšetkým o ľudí, o ich ambíciu, o ich kompetencie, o ich schopnosti a ich šikovnosť. Teda problém je to veľmi zložitý, ale podľa mňa stojí za to E, skúmať ho a venovať sa mu. Ak sa nám totiž podarí zaujať tomu správny postoj, Európa bude naozaj veľmi zaujímavým miestom pre podnikanie v budúcnosti. Thank you very much. Now I would like to open and really encourage the... Ďakujem pekne, týmto otváram diskusiu. Chcel by som dať e, slovo kolegom, poslancom, aby sa e, vyjadrili, aby kladli otázky, predniesli svoje poznámky, podnety. Nech sa páči. Yep. Chairman Artui. Moi, je veux bien. Je voudrais d'abord. Ďakujem za slovo. V prvom rade sa chcem poďakovať rečníkom a chcem sa ospravedlniť, pretože na chvíľočku som musel odísť, nemohol som si vypočuť všetkých rečníkov, avšak dôležité sa mi zdalo to, že máme rozpočtové prostriedky a myslím, že bolo dobré, aby nám komisia povedala, kde sa nachádzame, aký potenciál ešte máme k dispozícii, pretože pokiaľ som to pochopil správne, tie garancie sú oceňované v oblasti financovania záruky. Pardon. Taktiež som zaznamenal, že by ste chceli zľahčiť záväzne byrokratické bremená. Tie pravidla môže síce nastolovať Európa, ale môže to byť aj zo strany členských štátov. Taktiež ste hovorili o dôležitosti vzdelávania a prípravy školstva. No a ja by som sa vás chcela opýtať, čo si myslíte, čo je dôležitejšie? týchto časoch, keď e, hovoríme o hotovosti. Nie je problém malých a stredných podnikov v prvom rade rentabilita a či národné predpisy, dáne, sociálne dávky nepredstavujú faktor ktorý je penalizujúci, alebo poviem to inak. Či rentabilné malé a stredné podniky majú problém s financovaním? To určite platí pre nové podniky, pre startupy, ale možno by sme mali vyzvať všetky členské štáty, aby dohliadali nad tým, aby viedli, odvádzali štrukturálne reformy, ktoré z dlhodobého hľadiska zabezpečia rentabilitu podnikov, pretože rentabilné podniky vo všeobecnosti ľahšie získavajú financovanie než podniky, ktoré majú problém vyvážiť svoje súvahy, svoje účty. Problémy, ktoré ešte stále existujú na vnútornom trhu, môžu byť vnímané ako sankcie smerom na podniky a ja by som chcel hovoriť o nutnosti odstrániť tieto bariéry, ktoré ešte stále bránia a ktoré segmentujú vnútorný európsky trh. Zajímalo ma, čo si naši hostia myslia. Thank you, Chairman. Shall we say we, we... Ďakujem pekne. E, dáme slovo viacerým rečníkom s otázkami a potom e, bude priestor na odpovede. Pán Maňka. Hm. Ďakujem pekne e, Európskom parlamente som 11 rokov a vždy začínam v Bruseli okolo 8 ráno a končím okolo polnoci. A niekedy ma učili na Open University London, že manažer by nemal byť nikdy zaneprázdnený, mal by mať čas na veci a mal by všetko delegovať tam, tam kde sa dá, čo povedal pán Neil Lee. A vyzvihujem to, že naozaj e, manažerské schopnosti sú veľmi dôležité pri tom, aby, aby ste mohli existovať. Ja som tiež založil v 90. rokoch prvú firmu, a e, panel, ja som nešiel tým systémom, že pokus omyl. Mal som takého spoločníka, čo išiel tým systémom a musel som ho niekedy pribrzdiť, aby sme nešli do nejakých veľkých omylov, ale bez tohto sa nedá rozvíjať, bez tohto nemôže byť po- pokrok, pokiaľ nie sú takí ľudia, čo idú tou cestou, že majú fantastické vízie. Je to veľmi dôležitá vec. A už vtedy platilo to, čo platí aj dnes, že najdôležitejšie je prístup k pôžičkám alebo k úverom, Druhá vec je, že aby platby bežali na čas, to znamená, aby sa platilo ako sa má, to aj my tu musíme riešiť a pomáhať vám, aby, aby z platnosti, lebo to aj v kríze bol najväčší, najväčší problém, ktorý, ktorý, ktorý mohol existovať a my sme aj dnes dopoludnia riešili to, že Európska únia musí platiť na čas za projekty, ktoré realizuje, e, lebo sú tu isté, isté zdržania a môžu spôsobiť e, problémy aj, aj, aj vám. Ďalšie, čo bolo dôležité vtedy, bola férovosť výberových konaní a to, je, to, to platí samozrejme vždy, aby tu bola konkurencieschopnosť, tak musia mať šancu tí, čo sú najlepší. E, ďalšia vec e, bola boj s byrokraciou. Ja keď som odišiel potom z podnikania do politiky, stal som sa primáčom a potom predsedom samozprávneho kraja, tak som učil všetkých svojich úradníkov, že musia vychádzať v ústretí tým, e, vlastne, z ktorých žijú, a to ste vy ako podnikatelia, a vlastne, aby sme, aby sme žiadne zdržania neboli, aby všetko fungovalo na čas a, a maximálne úspešné, a bolo to, bolo to naozaj naozaj tá správna cesta. Chcem sa opýtať vás, lebo ja som v týchto svojich pozíciách do všetkého, čo som riešil, zapojil akademickú obec. A vy ste samozrejme e, z Londýna z akademickej, z akademickej obce a bolo to veľmi dôležité. A tu som si uvedomil, že manažéri a akademici sa veľmi potrebujú, ale málo si rozumejú niekedy, hlavne, hlavne akademici e, sú si neistí, či potrebujú tých manažerov, ale potrebujú ich v každom prípade, aby to, aby to, aby to fungovalo. Čiže chcem sa opýtať aj, či pri vašej práci zapájate akademickú obec do, do uh, alebo čo si o tom myslíte. A ďalšia vec, uh, aj pán Neil ste hovorili o tom, že uh, vlastne obchodujete aj so Spojenými štátmi. Chcem sa opýtať na názor o transatlantickej e, obchodnej a investičnej dohode so Spojenými štátmi. Aký je váš názor? Lebo my sme pred krátkým časom prijali uznesenie a dali sme mandát komisii, aby ďalej rokovala e, v tejto oblasti. E, súhlasím s vami, pani magisterka, že záruky majú oveľa vyšší efekt, ako keď niekto niečomu iba tak e, naleje alebo nasype finančné prostriedky. Je to naozaj e, to najlepšie, čo môže byť. Čiže naozaj tá cesta je tá, aby sme išli maximálne revolvingovým spôsobom do, do investícií. My teraz rokujeme o energetickej únii a tam je, e, je, najobrovskejšia časť toho je, že až 40 energií ide do, e, do budov a teraz už všelijaké dotácie idú na financovanie, zateplení a tak ďalej. A popri tom, ja som sám si to vyskúšal v rôznych funkciách, že som si požičal z Európskej banky pre obnovu a rozvoj, tvrdo som si požičal financie, z toho sme zateplili obrovské množstvo škôl, školských zariadení a nám sa peniaze veľmi rýchlo vrátili naspäť, lebo, sa, lebo úspory boli okolo 60 Čiže tento model možno by sme mohli využiť, miesto toho, aby sme darovali tie peniaze niekomu na to, aby, aby sme e, vyriešili asi 50 krát viacej e, projektov, ako, ako keď, keď to nejakým spôsobom darujeme. Čiže ja vám chcem poďakovať za vaše názory, sú presne zhodné s mojimi, držím vám palce a e, teším sa niekedy možno na, na stretnutie na budúce. Ďakujem pekne. Thank you, colleague uh, Manka. Um, next uh, floor is... with... Ďakujem, pán Manka. A teraz kolega Woody. Kolegyňa Woody, pardon. Ďakujem pekne a ďakujem za veľmi zaujímavú prezentáciu. Najmä ma zaujíma, zaujal ten bod o vzdelávaní podnikateľov. A to bolo veľmi dôležité a zaujímavé pre mňa. E, takže ja by som chcela sa dotknúť iba niekoľko vecí. Mňa by zaujímalo konkrétne vedieť, e, aká by bola odpoveď e, Kristýny a Daniel Nílovi z hľadiska toho, že je potrebné naozaj byť selektívny a sústrediť sa to je byť čo najefektívnejší z hľadiska zdrojov, ktoré sú k dispozícii, lebo mne sa zdalo toto byť veľmi zaujímavé a No, že to zapadá aj do toho, že ako v spoločnosti alebo či firmy rastú, ale keď rastú, potom vytvárajú pracovné miesta, čo je ich, to je dôsledok toho rastu, takže to je to dôležité. A tiež ste hovorili o e, financovania z fondu FC, že to je vlastne ako niečo, ako doplnok navrh niečoho, čo už sa udialo a mňa by som chcela vedieť, že ako chcete vlastne túto adicionalitu či tú prídanú hodnotu FC vlastne merať, že toto je doplnok iných aktivít. Ďakujem pekne. Teraz ďalší kolegyňou je kolegyňa Vána. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za veľmi zaujímavé prezentácie. E, naozaj e, myslím si, že ste, sú, boli tu jasne uvedené, akými problémami sa potýkajú MSP. Ja by som sa chcela spýtať kolegyne z Rakúska, lebo my sme, teda krajanky z Rakúska, lebo my sme obe z Rakúska. A chcela by som sa spýtať na zjednodušenie prístupu k peniazom Myslím, že to je tu tá rozhodujúca otázka aj v súvislosti s novým vytvoreným e, FC fondom a štrukturálnymi fondami. Ja by som ale možno zašla ešte trošku ďalej aj v rámci tých otázok, o ktorých diskutujeme. Pani Šrajberová, ja som vďačná, že je otázka rastu a toho trvale udržateľného, inkluzívneho rastu aj toho sociálne inkluzívneho rastu, že sa o tom hovorí, že čiže áno, chceme viac peňazí alebo mať prístup k peniazom, ale to nemôže byť cieľ, to je len prostriedok. Ehm, vlastne ako povedal už aj pán Rubik vo svojom úvodnom vystúpení a boli tu niektoré myšlienky, ktorých sa tu, sa tu už dotkli, ako napríklad e, e, prekonávanie rodových nerovností vo, vo firmách. Ehm, ďalej je tu veľký potenciál zozeleňovania teda podnikov a tvorby zelených pracovných miest. To ma zaujíma. Má, boli tu viaceré iniciatívy Európskej komisie, my sme to podporili a myslím si, že sme sa shodli, že by mali predstavovať e, zdroje nie len e, investície do zelených e, projektov, ale do inovatívnych projektov Myslím, že aj štúdie rôzneho charakteru sa vyjadrujú, že je tu veľmi vysoký potenciál. A myslím, že EIB takisto či vníma tento potenciál a že koľko aktivít už je v tejto oblasti e, momentálne je tu 80 e, európskych firiem by chcelo prijať nejaké opatrenia na zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov. Takže toto je určite veľký potenciál, ktorý je treba posilniť. Napríklad je tu aj ten zelený akčný plán pre MSP, tiež e, nedávne aj tu bola položená otázka zo strany Európskeho parlamentu na Európsku komisiu k obehovej ekonomike. Takže ja by som chcela vlastne vaše e, posúdenie tejto otázky potenciálu e, zelenej ekonomiky pre MSP tak aby sme možno trošku všetci tu spoločne mohli byť aktívnejší v tejto oblasti. A to nielen čisto z ekonomického, ale aj z toho sociálneho hľadiska, tak ako ste aj potom vy hovorili, pani Krajanka. Ďakujem pekne. Teraz je tu e, pán John Ortui, ktorý je predsedom výboru pre rozpočet. Ďakujem, že ste mi znova udelili slovo. Problém MSP nám naozaj, nám, európskym poslancom, leží na srdci a snažíme sa dopracovať podmienkam pre rast a vytváranie pracovných miest, aby sme zabezpečili sociálnu kohéziu udržateľným spôsobom. A hodnotíme, do akej miery MSP e, predstavujú základný prvok rastu a zamestnanosti. Hovorili sme tu o financovaní, o kapitále ale ja by som sa chcel chvíľu pristaviť pri ľudskom kapitále. My hovoríme o európskom rozpočte a malých a stredných podnikoch. No a ľudský kapitál je v tomto veľmi dôležitý a rovnako aj vzdelávanie a školenia. A mňa zaujíma, aký je názor poslancov, pretože ste tu aj podnikatelia, máte skúsenosti z praxe, ste s expertmi Poznáte situáciu malých a stredných podnikov. Čo si myslíte o učňovskom vzdelávaní v prvom rade? Napríklad v Rakúsku, kde toto funguje veľmi dobre, tak mladí ľudia nie sú nezamestnaní a naopak v krajinách, kde nie je učňovské vzdelávanie, tam je vysoká miera nezamestnanosti mladých. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme podporovali mobilitu učňov, aby títo mohli robiť niečo podobné, ako to robia študenti v rámci programu Erasmus, aby napríklad mohli časť štúdia podstúpiť v inej krajine, nie vo svojej vlastnej a možno by im to mohol pomôcť aj európsky rozpočet. Preto mohol by to byť podobný program ako Erasmus, avšak zameral by sa na profesionálne vzdelávanie či na učňovské vzdelávanie. Čo si myslíte o tomto? Ďakujem, pán predseda. Teraz by som navrhol, aby každý z panelistov mal také 2-3 minúty na odpoveď. Ja by som ešte chcel položiť jednu konkrétnu otázku pani Schreiber, lebo sme počuli čuli, alebo videli sme v návrhu na rozpočet Ruskej komisie navrhovanú zmenu programu COSME E, to je ten, ktorý je podstatný pre malé stredné podniky, tak sme sa chceli spýtať, ako to e, vyhodnocujete vy a ako budete minimalizovať negatívne účinky na MSP v Európe. Takže aby som navrhol, aby sme šli v takom poradí, ako boli e, na začiatku počas vašich vystúpení. Takže môžete začať pani Schreiber. No pokúsim sa za dve minúty vybaviť viaceré témy. Poprvé teda otázka kozme, kde sa nachádzame. Myslím, veci sa spustili veľmi dobre. Začalo sa to v auguste 2014. a máme už 9 podpísaných dohôd o zárukách asi v hodnote 2,7 miliardy pre MSP. Určite môže ma doplniť kolega, pretože je to vlastne EIF, ktorý to vlastne vybavuje za komisiu. Takže to spustilo sa celkom dobre. A mali sme už, e, potom je tu ešte 5 krajín, ktoré nepodpísali a máme žiadosti ešte o ďalších 7 krajín E, ďalej, pokiaľ ide o kapitálové investície, tam je to trošku pomalšie. nebudem hovoriť teraz tu na detaily, ale začali sme tiež s implementáciou tých finančných nástrojov. odpovediť pánovi Maňkovi k otázke o neskorených platieb ak dovolíte, ak dovolíte aj vy, pán predseda, mohli by ste nám povedať, ktoré krajiny toto podpísali a ktoré to nepodpísali. Isté, môžem vám poskytnúť e, celý zoznam. Nemám to teraz tu, ale poskytnem vám to písomne. Je to dobré, aby my ako poslanci sme mohli hovoriť na našich národných inštitúciách, prečo sa to nestalo. Sú to rokovania, treba tu nájsť riadnych prostredníkov, ale myslím si, že by to bolo dobré, keby ste hovorili o tom aj, e, alebo že sme týchto ľudí podporili. Takže poskytňujem to neskôr. Very well. Čiže k tým neskorným platbám, my si to uvedomujeme, je mimoriadne dôležité pre MSP, aby dostávali platby na čas. E, máme smernicu, my sme už spustili aj konanie voči viacerým krajinám, kde sa táto smernica neuplatňuje dôkladne my monitorujeme situáciu, pretože si uvedomujeme, že to môže byť naozaj efekt e, alebo dôsledku toho môže byť e, prejsť bankrot, pretože môžete mať nejaké úžasné nápady a všetko možné, ale keď vám nikto nezaplatí, a ešte vieme, že verejná správa má tiež málo peňazí, takže naozaj je potrebné, aby platby prichádzali na čas. Ehm, ďalej, e, pani Moody, je veľmi dôležité to, čo ste spomínali o, o ako získavať a spúlovať, alebo ako získať e, tie nedopostačujúce zdroje, ako myslím si, že to súvisí aj s tým, čo povedal pán Lee, že máte rizikové, inovatívne e, firmy, a v podstate našim hlavným prí, prístupom je, aby sme sa sústredili nielen na MSP hlavne také skôr inovatívneho charakteru, eh, a ktoré nezískajú pravdepodobne financovanie z banky na svoje projekty, pretože sú vysoko rizikové a asi im nikto neposkytne peniaze. Takže eh, my vieme, že tento riziko tu je a na tieto by sme sa chceli práve sústrediť. A to súvisí s tým práve, na čo ste poukázali či rakúska kolegyňa. Isté, z otázky životného prostredia sú mimoriadne dôležité aj v rámci podnikateľského plánu, zeleného plánu. A určite to e, je vysokou prioritou Európskej komisie, keď e, musíme zabezpečiť, aby hrali v zelenej ekonomike MSP veľmi silnú úlohu Takže tu my budeme, budeme pripravovať kon, veľmi konkrétne body a ešte by som sa vrátila k pánovi Artuovi. A ešte sa vrátim k tomu zozamu trhu. Isté. Viete, že v tejto chvíli pripravujeme stratégiu o vnútornom trhu pozeráme sa na rôzne, rôzne prekážky, ktoré tu ešte existujú a viacero iniciatív sa bude zameriavať špecifické na MSP. Všetko, čo, čo robíme, je zásadné pre MSP. Snažíme sa vytvoriť nejaký pas pre služby, aby sme umožnili MSP, pokiaľ majú potrebné povolenia v jednej krajine, aby mohli prevádzkovať svoju činnosť aj v inej európskej krajine. Myslím, že pán, pripomienka pána Lího bola veľmi zaujímavá, keď hovoril, že je potrebné, aby náš domáci trh v Európe bol rovnako otvorený ako americký trh pre americké podniky. Čiže pracujeme na tom a vieme, aké problémy ešte pretrvávajú. Určite viete, že mnoho problémov, na mnoho problémov komisia navrhla riešenie už 20, pred 20 rokmi Napríklad mám na mysli otázku DPH, či jednotného formulára pre DPH, ten by sa ľahko realizoval. Viem, že máme podporu parlamentu, ale nevždy je ľahké pokročiť v oblasti zdaňovania, pretože tam potrebujeme jednohlasné schválenie. Áno, a musíme aj bojovať proti karoslovým podvodom. Eh, thank you. Ďakujem pekne. Myslím, že môžem odpovedať eh, na štyri, v štyroch bodoch. Môžem zopakovať, eh, čo potrebujeme. Musíme podporiť tú kapitálovú kultúru EÚ v podnikoch EÚ, pretože často majú taký pákový efekt, ktorý môže mať e, potom negatívny efekt na ich konkurencie, schopnosť a ich prežitie v budúcnosti. To je jedna vec. Druhá vec e, je vzhľadom k tomu, aká je štruktúra európskeho finančného systému, tak e, všetko, čo smeruje k znižovaniu rizika pôžičky z banky, je dobrým nástrojom. Spolu s komisiou v rámci Horizontu 2020 bol to ten nástroj, to bol veľký úspech a to ide práve tým smerom financovania inovatívnych, rizikovejších e, firiem podľa kritérií. Po tretie, keď sa pozrite na finančnú štruktúru Európy a porovnáme to s inými systémami, tak e, vidíme, že stále ešte je tu Eh, akoby stále ešte je tu ten pozostatok krízy, ešte sa všetko neobnovilo, ale už sú tu určité prostriedky, eh, ktoré sú, niektoré banky sú ochotné poskytnúť, sa tu spomínalo napríklad aj crowdfunding, eh, takisto sme v niektorých krajinách videli tzv. mini bonds, mini obligácie, ktoré vlastne e, vydávajú inštitucionálni investori. Takže je treba určite do určitej miery aj zjednodušiť e, nariadenie či e, zákony, tak aby sa zjednodušil NSP život. A my sme sa snažili vyvinúť také produkty, ktoré naozaj pomôžu podnikateľovi od tej myšlienky tom, do tej fázy, kým začne fungovať jeho podnik určitým spôsobom samostatne. E, čiže sme vytvorili Technology Transfer Fund a išlo tu o to, aby vlastne ísť pomoc tomu, pomoc podnikateľovi rozvinúť tú myšlienku, pretaviť ju do praxe. My sme tu pripravili e, takéto z Business Angels z chémii, a mo, tak, aby mohli vlastne zdvojnásobiť tie prostriedky, ktoré majú k dispozícii. My takéto systémy máme v Rakúsku, Španielsku, Nemecku, teraz je to v Taliansku, ale stále ide o to, aby sme pomohli novým firmám a novým podnikateľom rozvíjať sa. E, vlastne podobne platí, aj keď sa snažíme spájať univerzity s e, podnikateľmi. Um, A potom posledná pripomienka, ktorá sa týka adicionality, alebo teda to aj do, doplnkovosti. V podstate ide o to, aby EIB skupina urobila niečo, čo sa nedá urobiť eh, bez tejto záruky. To v podstate, že sa na seba vezme viac záruk, eh, poskytne určité prostriedky tým konečným príjemcom. Snažíme sa čo najviac eh, vyhnúť rôznym sprostredkovateľom a však treba vziať do úvahy jednu vec, čo je teda objem, že ide o veľký počet nástrojov, ktoré dobre fungujú, teda ten, tie záruky a rizikový kapitál a Druhá vec je pokúsiť sa prilákať, kde sa dá súkromných investorov. Ako povedal aj predseda, je tu množstvo likvidity k dispozícii, ale tá, tá nejde do reálnej ekonomiky keby sa nám podarilo eh, nejakým spôsobom eh, znižiť eh, riziko, tak potom by sme prilákali viac súkromných peňazí, keď by bolo riziko nižšie. A posledná pripomienka ku zelenému hospodárstvu, určite jedna z kľúčových oblastí, v ktorých pôsobí EIB, to je jedným z našich hlavných cieľov, našich zámerov, ide o klimatické zmeny, a my taktiež investujeme aj do um, fondov súkromného kapitálu, ktoré práve na tento um, um podnikateľský segment sa sústredujú a myslím si, že aj návratnosť takýchto fondov je celkom zaujímavá. Ďakujem pekne. Ešte doplním jednu otázku. Po kríze subprime sme vypracovali nové pravidlá BAL 3 a Solvency. Nemali by sme tieto pravidlá revidovať, pretože tie hovoria o investíciách bank a poisťovní do podnikov. Pokiaľ si pozriete pravidlá o bezpečnosti, tak tie napríklad penalizujú tento trh, ktorý, ktorý počas krízy fungoval dobre, nie ako americký trh. Robí sa to riadným riadením rizika v banke, ale samozrejme banka si musí aj uvedomovať, že musí na seba zobrať nejaké riziko, pokiaľ chce mať e, dopad. Ale tá vaša pripomienka samozrejme je absolútne na mieste. Ďakujem, pani, Frau, pani Lujke. Ďakujem aj za vaše otázky a pripomienky. Rada by som na ne odpovedala. Najdôležitejšie je, aby sme nezabudali na to, že 92% MSP sú naozaj veľmi malé podniky. Čiže zjednodušenie programov a požiadaviek a regulácií, nariadení je veľmi dôležité. Musí to byť jednoduché. To je naozaj veľmi dôležité. Je dôležité, aby malé a stredné podniky mali jednoduchý prístup k programom či financiám. Samozrejme, je lepšie dostať platbu na čas, než potrebovať pôžičky. Čiže v istým oblasti či v istých krajinách malé stredné podniky ako keby boli bankami svojich inštitúcií, svojich oficiálnych inštitúcií, takže musíme veľmi jasne hovoriť o tom, že e, včasné platby sú veľmi dôležité No a keď hovoríme o e, zelenom raste či ekologickom raste, aj ja sama som, mám firmu, som aktívna v environmentálnych technológiách a vidím, že v tejto oblasti existuje veľký potenciál pre MSP, avšak musíme byť opatrní, keď vypracovávame právne predpisy. Pretože možno vytvárame biznis na jednej strane, ale uberáme mu na strane druhej. Takže tu hovoríme o vytváraní stimulov. A vy ste hovorili o energetickej efektivite budov, ktorú ste dosiahli vďaka stimulom, vďaka čomu bolo vytvorených veľa projektov. Tak, tak, takéto činnosti prinášajú veľa rôznych iných projektov, ekologických e, pracovných miest či zelených pracovných miest. A myslím si, že práve v tejto oblasti by sme sa mali venovať vytváraniu ďalších právnych predpisov. No a posledná vec, e, ľudský kapitál. Ten je pre malé a stredné podniky veľmi dôležitý. A e, tá otázka o učňovskom vzdelávaní či, či odbornom vzdelávaní v Rakúsku, je to naozaj úspešná iniciatíva, a môžeme eh, ukázať, ako to funguje v kombinácii so spoluprácou s podnikmi a školami. No a my ako obchodná komora v tom zohrávame veľkú úlohu. A myslím, že ten model sa dá prekopírovať do ďalších krajín. Pretože to je naozaj dôležité. Malé a stredné podniky v tomto odbornom vzdelávaní a učňovskom vzdelávaní zohrávajú obrovskú úlohu A samozrejme je to dôležité, pretože hovoríme tu o prístupe k financovaniu, ale rovnako dôležité je aj mať kvalifikovanú pracovnú silu. To prispieje k vytvoreniu úspešnej Európy. Ďakujem, profesor Lee. You got me? Okay, so I'm... Hovorili ste o mne dobre. Prvá otázka sa týkala produktivity. Ľudia hovorili o profitoch. Myslím si, že problém MSP je problém produktivity. Hovorili sme o manažerských zručnostiach, o tom, aké sú dôležité a koľko toho sa dá urobiť. Mohli by sme poskytovať školenia už pomerne skoro na školách alebo si zobrať ľudí, ktorí už teraz sú aktívni a zlepšiť ich manažerské zručnosti. Potom sú to procesy trhu, kde by sme sa mohli zamerať na e, firmy, ktoré sú zle manažované. Ale pozrime sa napríklad na rodinné firmy. Tie sú často zle manažované. A pravda je, že tie zle manažované filmy budú časom vyradené z trhu Kolegovia možno nebudú súhlasiť, ale podľa mňa jeden z dôvodov, prečo je produktivita v mnohých krajinách slabá, je to preto, že pre podniky je ľahké pokračovať v práci. Čo by sa normálne stalo počas hospodárskej krízy, že tie slabé firmy by jednoducho zlyhali, ale keďže v systéme bolo veľa hotovosti, tak tie slabé podniky nenutne museli zavrieť. A preto napríklad v Spojenom kráľovstve tá obnova ide dosť pomaly. No, pokiaľ ide o zelené pracovné miesta ekologické pracovné miesta, to je klasický prístup, kde sa inovácia podhodnocuje zo strany trhu. Nie je to len, avšak nie je to len hospodárske hľadisko, je to aj sociálne hľadisko. A ešte rýchlo sa vyjadrime k tomu odbornému vzdelávaniu. Ja som z Británie, čiže som ten najhorší tu, ktorý by mohol hovoriť o odbornom vzdelávaní, pretože my v tom veľmi dobrí nie sme. Ale e, tento týždeň bol vypracovaný dotazník s veľkými biznismi v Spojenom kráľovstve, ktorí hovorili, že sa obávajú, ako bude e, sa ďalej vyvíjať situácia v priemyselnej krízy, pretože nemáme dosť ľudí so zručnosťami, nevieme, kde ich zohnať. Najprv sa podniky domnievali, že to nie je ich problém, že s tým nemusia oni nič robiť, a taktiež sa im stalo, že nemusia ľuďom viac platiť na to, aby robili niečo takéto. Čiže v iných krajinách to odborné vzdelávanie robia dobre, tak tam do toho angažujú aj podniky. V iných krajinách, kde sa tak nerobí, tak tým sa v tej oblasti až tak dobre nedarí. Ďakujem, pán Letika. Ste posledný rečník. Ďakujem za otázky, pokúsim sa na nich rýchle odpovedať, aby som sa držal rečníckého času. Otázka, nakoľko urgentné je rozrobiť tieto národné právne predpisy, tak to je otázka konkurencie schopnosti EÚ. E A myslím si, že v niektorých prípadoch je to dosť urgentné, pretože v rámci podnikateľskej komunity. Toto je práve oblasť, ktorá ich najviac frustruje a je to jeden z hlavných dôvodov, prečo niekedy sa presťahujú na, do iných častí sveta, aby tam riadili svoj biznis a nie v Európe. O tomto najčastejšie hovoria, keď sa stiažujú. Neviem, či by sa dalo takto radikálne povedať, že by nemali existovať e, clá, medzi krajinami, pokiaľ sa niečo, nejaká daň treba splatiť v jednej krajine, tak by to mal byť rovnaký systém všade, proste urobiť rovnakú daň. To by fantasticky urýchlilo rast a vývoj malých a stredných podnikov. No a k otázke vzdelávania a implementácie akademickej teórie do praxe, táto teória je v plienkach. Ja mám titul MBA, ale naj, a bol som prvý v ročníku, čiže na tej akademickej stránke sa mi veľmi darilo, ale ešte stále sa mi nepodarilo aplikovať tú teóriu v praxi. No a často akademici nemajú tú víziu, ako tie znalosti aplikovať v praxi a študujú ako keby v zoo, cez okno, pozerajú sa na ľudí, ktorí to uplatňujú v praxi a občas sa čudujú. Fíha, tí ľudia sú šialení, že sa o toto naozaj pokúšajú a celkom ich to niekedy sú, sú, sú vlastne zvedaví, zvedavo to pozorujú. Avšak v tejto oblasti by sme naozaj mohli veľa získať, pokiaľ by e, univerzity spolupracovali s podnikateľmi. Bolo by dobré, aby tam bol nejaký coach či prostredník medzi teóriou a tým, ako to naozaj uskutočníš v praxi. To je môj osobný názor na to, na túto situáciu. No a teraz k tým zeleným pracovným miestam a zelenému rastu. To je oblasť, kde technológia e, rýchlo napreduje a poskytuje nám mnoho príležitostí. Je oveľa rýchlejšie a lacnejšie budovať prototypy, venovať sa vedeckej činnosti. A mohli by sme pár vecí robiť rozumnejšie, múdrejšie v oblasti zelených ekologických pracovných miest lepšie hodnotiť, keď napríklad chceme produkovať energiu z uhlia alebo máme možnosť nejakej zdravšieho zdroja, tak by sme sa na to mali zameriavať. Potom tu hovoríme o investícii. Niektoré investície nikdy nezískajú naspäť tú energiu, ktorá do nich bola investovaná. Avšak existujú aj slubné aspekty. Napríklad geneticky modifikované riasy by sa mohli viac pestovať, čo by e, produkovalo viac energie, než tá energia, ktorá bola využitá na ich rast. Potom sú tu jednomolekulové materiály, ktoré sú tiež veľmi slubné. To by mohlo navždy zmeniť fotovoltaiku. Toto, tieto všetky oblasti stoja za to, aby sme sa na nich zamerali, aby sme do nich investovali. Európa je lídrom v tomto odvetví, napríklad v Nemecku sú právne predpisy, ktoré sú tomuto naklonené, ktoré to podporujú. Myslím si, že Európa by sa taktiež mala pozrieť na nové formy energetiky, tórium a ďalšie takéto experimentálne formy ktoré by však v budúcnosti mohli fungovať dobre. No a ešte sa vrátim k otázke e, odborného vzdelávania. Myslím si, že podnikatelia najmä v škandinávskych štátoch či na severe už majú takýto systém. Hoci kto môže e, otvoriť startup, či môže byť CEO, riaditeľ malej firmy, a potom je celkom náhodné, že komu sa to podarí, komu sa to nepodarí, kto úspeje, kto neúspeje. Je to kombinácia mnohých faktorov. A tí ľudia, ktorým sa to podarí, ktorí úspejú, otvoria ďalšie startupy, ďalšie podniky a sú potom majstrami v oblasti. No a majstri vždy mali okolo seba učňov. Na nich prenášali svoje zručnosti, svoje skúsenosti. A ja si myslím, že je to ako starý systém cechov v európskej histórii, kedy ste mali učníko, pardon, učňov a majstrov, ktorí niekde išli, naštudo, naučili sa niečo a potom si otvorili svoj, svoj podnik. A myslím si, že to je veľmi dobrý nápad. Mali by sme takýto systém podporovať. Zoberme si napríklad software, IT, programming to je v podstate remeslo. Nie je to až také technologické, ako si ľudia myslia. Blíži sa to skôr naozaj k remeslu. Takže to učňovstvo či odborné vzdelávanie má potenciál v high-tech oblasti. Ďakujem, ďakujem všetkým rečníkom za príspevky, za myšlienky trošku e, meškáme, takže teraz dám slovo kolegovi na ďalší panel, kolegovi Rubigovi. Ďakujem pekne, myslím, že to prvé kolo bolo pre nás všetkých veľmi zaujímavé. Vidíme, že je tu množstvo e, rôznych možností. Tiež z praxe vieme, že práve mladí podnikatelia a malé pod, mladé podniky vytvárajú najmä veľa pracovných miest. Ak sa teda niekto rozhodne e, vytvoriť si svoj vlastný podnik, tak je to veľký potenciál vytvoriť pracovné miesta. Diskutujeme v Európskom parlamente o tom, či by sme ten 20-percentný cieľ HDP do roka 2020 nemali uh, splniť v prípade výroby. Provokačne by sa dalo povedať, prečo nie 30 dajme tomu do roka 2030 aj v iných oblastiach sa stanovujú rôzne ciele a potom sa musia aj aplikovať praxi. Prejdem hneď k prvému rečníkovi. Ten bude hovoriť o novom prístupe k startupom a k podpore startupov z rozpočtu Európskeho, Európskej únie. Máme tu vedúceho oddelenia z Dekoj pre malé stredné podniky z EASME. Pán Marko Malakarne, nech sa páči, máte slovo. Mr. Chairman, uh, on... Pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nás pozvali, že ste pozvali našu výkonnú agentúru pre malé podniky, aby sa zúčastnila na tomto zaujímavom podujatí o novom prístupe k finančnej podpore startupov. Môj príspevok sa bude týkať E, krátkeho popisu dvoch fóriem podpory startupov na základe malých stredných podnikov a potom na základe e, siete Enterprise Europe. Pokúsim sa prepojiť e, tieto dva faktory a taktiež sa snažiť e, popísať možné multiplikačné efekty takejto synergie. Najskôr niekoľko faktov a čísel o nástrojoch MSP ako viete, eh, je tu rozpočet zhruba 3 miliard eur eh, v priebehu 7 rokov. Rozdeľuje sa to na tri formy podpory. V prvej fáze ide o štúdie vykonateľnosti, ale v druhej fáze ide o rozvinutejšie eh, projekty, ktoré sa dajú zrealizovať a ďalej po tretie priame zásahy investorov s tým, že komisia neposkytuje eh, žiadne významnejšie financovanie v tejto fáze. Úspech, doterajší úspech týchto programov je trošku sporný. V prvom roku implementácie sme mali viac ako 10 tisíc eh, žiadostí. Podarilo sa nám podporiť eh, zhruba každú desiatu takúto žiadosť. Mimochodom, návrh, respektíve počet návrhov z malých stredných podnikov je zhruba e, štvrtina z celkového počtu. Ale mm, hlavná otázka sa týka toho, prečo by malé stredné podniky vôbec e, mali vnímať tento program ako zaujímavý. Vieme, že v minulosti, e, v minulých prípadoch takéhoto rámcového programu podniky, najmä MSP, sa trošku stiahovali z tohto rámcového programu, nebolo to pre nich zaujímavé, teda či naozaj toto je najlepší spôsob, ako ich späť prilákať. Chcel by som naznačiť niekoľko možných reakcií a riešení. Poprvé, nástroje MSP môžu byť atraktívny pre malé stredné podniky, pretože len oni sa ho môžu zúčastniť. Dalo by sa povedať, že je to len um, obmedzená výhoda, ale druhá výhoda spočíva v tom, že aj eh, malé stredné podniky jednotlivo sa môžu tohto projektu zúčastňovať jednotlivo, čo sa týka projektov, ktoré sú financované z tohto rámcového programu. A výhodou tohto je, že účastníci majú ochranu tým, že spolupracujú s možnými partnermi, teda ich duševné vlastníctvo je eh, týmto chránené. Ďalej, tretia výhoda tohto programu spočíva v tom, že je založený nie na technologických aspektoch, ale na podnikateľskej schopnosti pretavovať návrhy do výrobkov. Teda my sa nesústredujeme až tak veľmi na zvyčajné akademické schopnosti presazovať e, rôzne technologické e, nápady, ale snažíme sa e, na prenos jednoduchých myšlienok do konkrétnych výrobkov a teda tým aj do pracovných miest. Ďalším významným rozhodujúcim faktorom je, že finančná podpora prichádza spolu s poradenstvom a s mentorstvom a to je e, dosť jedinečné v tomto prostredí európskeho financovania a opakuje sa len v veľmi zriedkavých národných e, programoch financovania. Teda toto nám už naznačuje, že tu máme možno spôsob, ako priláka zaujímavé podniky s vysokým rastom a snažíme sa, aby tento program bol naozaj šampiónom, aby prilákal tie najšikovnejšie firmy. Ale aj za predpokladu, že dokážeme prilákať tie najlepšie firmy, máme zhruba 400 miliónov eur k dispozícii každoročne, aby sme eh, ich rozdelili vo forme grantov. Ešte stále nevieme, či toto financovanie naozaj môže nejakým spôsobom pomôcť eh, MSP v Európevých ťažkostiach. Chcel by som eh, v súvislosti s odpovedou na túto otázku spomenúť aj iné formy podpory, najmä sieť Enterprise Europe. Vo všeobecnosti by som chcel zdôrazniť, že malé a stredné eh, podniky a táto sieť nie je izolovaná. Táto sieť, nebudem ju opäť popisovať, spomeniem len jedno číslo, máme 600 partnerov v Európe a v celom západnom svete. Výhodou je, že k dispozícii MSP poskytujem poradenstvo, čo sa týka dostupnosti na trhy, dostupnosti financovania a tak ďalej. Taktiež e, zabezpečuje e, prepojenie s týmito podnikmi, taktiež im pomáha nájsť si vhodných e, koučov v prípade potreby. Ale vo všeobecnosti táto sieť Enterprise Europe má zlepšiť e, investičné schopnosti e, firiem, e, ako teda osloviť investorov, ako osloviť ostatné podniky a firmy, ako hovoriť vhodným a zrozumiteľným podnikateľským jazykom. A ďalšou úlohou tejto siete je prepojiť príjemcov a je s ostatnými formami podpory na miestnej regionálnej úrovni. Máme množstvo dôkazov o tom, že regionálne orgány Eh, sa snažia eh, vytvárať aj vlastné formy podpory. Napríklad je tu eh, dostupnosť do, do, dodatočného financovania, doplnkového financovania a v niektorých prípadoch uchádzači s kvalitnými návrhmi môžu získať aj rôzne iné formy podpory. Niekedy E, táto podpora nie je k dispozícii z dôvodu nedostatku peňazí a potom vzniká možnosť nepriamého financovania. Teda je tu aj tento multiplikačný efekt, e, ktorý zvyšuje ešte viac dopad tým, že do toho zahrňa rôzne iné formy podpory, vrátane štrukturálnych fondov napríklad. Vieme, že štrukturálne fondy teraz dokážu podporovať aj e, MSP priamo. Teda ak tento nástroj splní svoju úlohu ako štruktúrny program ako istý model pre ostatné programy na národnej úrovni. Dá sa predpokladať, že ten dopad bude ešte e, významnejší. A ešte posledná poznámka, Junckerov plán. Je tu mnoho podobností s tým, o čo sa snaží Junckerov plán a tým, čo presne sa snaží dosiahnuť, že tento nástroj MSP. Myslím, že sieť Enterprise Europe by mohla pôsobiť eh, ako akýsi mechanizmus prechodu, tak aby národné orgány boli motivované prekladať také návrhy, ktoré by zahrňali priamo malé stredné podniky, ktoré čerpajú výhody eh, z tohto nástroja. Tým by sme dosiahli to, že tento nástroj bude skutočne tým maximálne užitočným nástrojom podpory pre malé stredné podniky. Ďakujem za pozornosť. Ja mich, mich, eh, uh, Ďakujem pekne pánovi Markovi Malakarnemu. A teraz prejdeme k ďalšiemu rečníkovi. Tým je pán Gareth eh, Murray, ktorý je eh, manažérom z podniku Enterprise Island. Ja Pôsobím v vládnej agentúre v Írsku, ktorá podporuje e, írske podniky. Podporujeme aj startupy, aj e, nadnárodné e, firmy. Vyjadrím sa k téme, o ktorú ste nás požiadali. Na dnešnom vypočutí máme zhruba 5000 klientov a zhruba tisíc z nich kontaktujeme každoročne v rôznych formátoch ich celkový vývoz presahuje zhruba 18 miliárd a taktiež 20 miliárd a ich obrat teda zhruba šestina všetkých pracovných miest v Írsku pochádza z týchto zdrojov. E, máme mnoho poznatkov z posledných rokov e, o tom, ako podporujeme malé stredné podniky a startupy. Snažíme sa podporovať tie firmy v celom ich životnom cykle, snažíme sa upravovať naše stratégie podľa ich potrieb, snažíme sa sústredovať na možných vývozcov, čo sme nerobili nikdy v minulosti a vraciame sa k našim starým portfóliám startupov, ktoré sme podporovali v 70., 80., 90. rokov a snažíme sa pomôcť im opäť e, preorientovať sa na nové veci. Taktiež sa snažíme sústredovať e, na zacielovanie našich startupov, a to aj vo forme finančnej podpory, aj e, rôznych iných druhov podpory. Čo sa týka financovania, Financujeme firmy aj priamo, aj nepriamo vo forme venture kapitálu, súkromného kapitálu, taktiež podporujeme vývoznú, poskytujeme vývoznú podporu týmto podnikom, ak majú záujem, poskytujeme poradenstvo z hľadiska potrieb trhu. v posledných rokoch sme taktiež sa snažili prepojiť tento startup priamo s jedným alebo dvoma trhmi, aby mali tento vstup na trhy uľahčený Vidíme, že niekedy startupy eh, v úvode svojho rozvoja príliš veľa času venujú eh, preskúmať množstva trhov a pritom im unikajú príležitosti. Snažíme sa taktiež pomáhať im v eh, začínaní pôsobenia na medzinárodnej sfére. Ehm, keď hovoríme o startupoch s veľkým potenciálom rastu, je ich zhruba 100 až 120, ktoré financujeme každoročne. A Začíname eh, tým, že im poskytujeme eh, na úvod nejaký grant eh, zrealizovanosti ich podnikateľského plánu. Potom však už neposkytujeme granty, je to už potom investícia, kapitálová investícia. Teda keď sa už posúvame potom na úroveň väčších podnikov, tak sa tieto granty poskytujú zo štátnej pomoci. Uh, 5000 granty sa poskytujú firmám v úvode, potom sa musia posunúť na tretiu úroveň výskumu a môžu získať potom ďalšie možnosti financovania. Robíme to preto, aby sa startupy venovali e, otázkom výskumu e, o mnoho skôr, ako by boli motivované sami o sebe. Snažíme sa podporovať programy aj v e, spolupráci s univerzitami. Snažíme sa tiež poskytovať granty mentorov aj tu vo veľmi skorých fázach existencie. V posledných rokoch sme e, sa ponaučili, že musíme viac energie venovať vzdelávaniu, školeniu a taktiež vidíme, že je tu e, potreba kontaktov medzi akademickou obcov a podnikateľskou obcov, ale je potrebné, aby tieto kurzy boli priamo nastavené. Nemôžeme len osloviť univerzity, povedať im, že máme niekoľko e, irských firiem, e, ktoré chceme, aby našivali vaše e, kurzy, vaše študijné odbory. Je potrebné to nastaviť priamo na ich potreby, teda musíme e, kontaktovať aj naše irské univerzity, snažíme sa kontaktovať aj prestížnejšie Cambridge, Oxford. Okrem toho poskytujeme coaching týmto podnikom a tiež e, sa môžu naučiť e, od svojich kolegov, konkurentov. Vyžíme v našich hodnoteniach, že podnikatelia sa často učia viac od e, svojich konkurentov, kolegov, než od akademikov. A jedno hlavné ponaučenie spočíva v tom, aby sa snažili trošku uniknúť od svojej denodennej práce, aby boli v akomsi izolovanom prostredí a tam sa sústredili na toto vzdelávanie, na toto školenie, inak to totiž nemá dostatočne efektívny výsledok. Snažíme sa to presadzovať na úrovni e, vrcholových manažérov a to vo veľmi skorých fázach rozvoja e, firmy. E, teda máme inovatívne podniky, startupy, tam ich máme zhruba 100 až 120 každoročne. My ich vnímame ako podniky s vysokým inovatívnym potenciálom. Snažíme sa poskytovať im priamy kapitál buď vo forme venture kapitálu alebo um, prevodných uh, akcií. Minimálne 20 všetkých investícií poskytujeme my a potom sa snažíme motivovať súkromný sektor, uh, teda nie štát. To považujeme za veľmi dôležité. Čo sa týka uh, bežných akcií, tam nikdy neprekračujeme úroveň 10 a zvytok sa potom bude čerpať, keď sa firma rozrastie. We have no issue with the growing divisions my máme takisto, nemáme problémy s, e, s rastúcimi divíziami alebo pobočkami, ale my vlastne to robíme takýmto spôsobom asi za posledných 12 rokov. A čo sme sa poučili z krízy, je, že my sme sa ne, nekomunikovali s podnikateľmi dostatočne skoro, pretože keď sme komunikovali s HPSC e, firmou, hovorilo o nejakých 5 e, miliónoch eur, ale to bolo už neskoro, čiže keď je tu nejaká firma, má, ktorá má pre 50 tisíc a podnikateľ má 5 a keď by sme zobrali, e, ľudia si povedia, že keď zoberieme niekomu 10%, že vlastne sme vykradli vo firmu, ale my sme to urobili vlastne z dôvodu e, splnenia tých, tej byrokracie, ktoré ste spomenali predtým, pretože to súvisí s Irskom a potom takýmto spôsobom podpísali sme dohodu, E, takisto sme ale podporovali a e, trvali sme na tom, aby mali akože mentora, ale vlastne poučenie bolo boli competitive calls a v prípade podnikania e, žien my sme asi išli do 8 až 10 a keď sme sa potom vrátili späť, mali sme dvakrát väčší záujem Eh, keď sme my teda telefonovali ženám, či by mali záujem a sme robili tomu akú príslušnú marketingovú kampaň, pretože v podstate išlo o to, že oni nemysleli si, že by mohli byť eh, aj oni eh, oprávnenými osobami napríklad. Takže keď náš minister napríklad spustil teraz startupy, o inovatívny design. A zase, sa, zase sa telefonuje firmám a musí sa opäť to sústrediť na konkrétne ciele. Ehm, ďalej, podobne ako mnohé iné firmy v Európe, my takisto investujeme do e, kapitálových e, investícií, potom keď dochádza k zlyhaniu trhu, tak e, taká otvorená ekonomika, ako je Írsko, e, veľmi ťažko máte fondy, ktoré by sa sústredili na nejaký konkrétny segment, pretože to nie je veľký trh a väčšinou je ten trh e, rozmanitý, diverzný, čiže my vlastne pripravujeme také základné fondy a potom sa snažíme prilákať ostatných súkromných investorov. Viem, že sa tu takisto veľa diskutuje aj o tom, že ako neochotne banky poskytovali úvery a to bolo podobne aj v Írsku. A my sme sa snažili, aby sa zdvojnásobili prostriedky do írskej ekonomiky, čiže sú rôzne druhy fondov, seed fondy, later stage fondy, ktoré sa uplatňujú a my sme sa snažili aj priniesť medzinárodné fondy, tým nemyslím iba európske, ale aj rôzne medzinárodné peniaze, čiže my sme priniesli na trh 6 veľkých fondov, 5 z nich boli top fondy z Spojených štátov, ale aby naozaj si aj vytvorili alebo založili si pobočku s pracovníkom skutočne na vyššej úrovni, aby tam pôsobili skutočne a myslím, že máme takýchto asi eh, oni vlastne tak, je to veľmi dôležité, aby tam niekto bol osobne prítomný, pretože Američania sú zvyknutí na taký osobný kontakt a, a Ehm, mali sme vždy pocit, že tu, keď sme v Európe, že hľadáme nejaké európske fondy a my sme sa začali rozmýšľať nad tým, že či by sme nemohli sa pozrieť niekde aj inde, mimo Európu a tam získať peniaze a takto vlastne sa nám podarilo. Ehm, takisto sme eh, investovali alebo umožnili možnosť kapitálových fondov ehm, a vždycky je to tak, a alebo stále ide o to, že keď nie sú peniaze k dispozícii z banky, tak aby boli nejaké prostriedky, ktoré by vykryli tú medzeru a myslím si, že takisto um, aj um, MMFF takisto bol um, súčasťou viacerých z týchto um, fondov a z irskej perspektívy nám sa zdalo veľmi dobre, že sme mali taký syndikatívny rozvývoj. vývoj Čiže v závere um, európsky kontext, um, to je veľmi dôležité v rámci horizontu 2020 a štatistiky, ktoré boli publikované tiež uh, sú sľubné. A pokiaľ ide o ten program záruk pre MSP aj pre rizikový kapitál, venture capital, tak uh, Tiež e, je treba k tomu napojiť aj tú hodnotiacu matricu, ako aj podpredseda spomenul, je tu e, ten fond The European Agents, to je veľmi dobré, veľmi dobrý nástroj, dobrá myšlienka, všetko je, v, e, všetko je v poriadku, až kým my, aj kolega tu hovoril o tom, že potrebujeme veľké fondy a my musíme tiež aj robiť to, čo robia v Spojených štátoch. Ehm, to sú rôzne malé fondy, ktoré majú svojich manažerov. Čiže tu si musím povedať, že koľko rôznych tímov sa zúčastnilo počas toho procesu tvorby, koľko tých manažerov tam úspešných bolo a podobne. Čiže ďalšia otázka je, sa týka sprostredkovateľov, myslím, že aj rakúsky kolega spomenul už predtým, e, každá krajina je iná, Írsko je malá krajina, sprostredkovateľia veci väčšinou komplikujú. My vieme, prečo je to dobré, keď sa zlikvidujú určití sprostredkovateľia, ale potom treba pripraviť také modely, že tie krajiny, ktoré nemajú vybudovanú infraštruktúru, tak aby mohli, mali umožňovať poskytovanie prostriedkov, ale neviem, že či to nebude určitá výzva pre budúcnosť, ktorá si zaslúži aj určitú diskusiu ešte v budúcnosti. Ďakujem. Prepačte, že som hovoril dlhšie, než som mal. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Ďakujem pekne, naozaj uh, zaujímavá analýza. Ja by som možno, že trošku keby ste mohli nám potom e, poukázať, na ktorú, v ktorom slajde je, e, je reč, aby sme sa mohli tuto, to, to, čo hovoríte, aby sme mohli teda vlastne vyvnímať aj na obrazovke. Ďalší rečník má slovo, pán Werner Neuwirth Riedl z Rakúska, tak Ide o otázku zamestnanosti a otázku investícií. Čiže jedna vec sú rámcové podmienky, druhé je ekonomika a tretie je e, prístup k peniazom. Čiže za 20 rokov tu boli veľké firmy a ja som teda vlastne bol podnikateľom, e, pôsobil, som vo veľkých firmách a potom som sa teda rozhodol, že budem e, a vlastne ja môžem hovoriť aj o tom, aký je ten aj pohľad aj z tej makro platformy, aj, aj, aj z tej mikro platformy. E, čiže to sú firmy, ktoré majú 20 až 50 zamestnancov a každý deň bojujú o peniaze, o prostriedky, aby mohli e, ďalšiu zákazku jednoducho e, splniť ehm, ja sám na, som e, študoval a viem, že čo predstavuje e, vysokoškolské vzdelanie, ale 80 zamestnancov sú zamestnaní v malých stredných podnikoch a tí majú úplne iné problémy. Čiže keď e, chcete začať podnikať, potrebujete nejakého poradcu, môžete mať rôzne programy a podobne, ale všetko je veľmi, veľmi komplikované. Tu v Európe sa tradične financujú projekty cez banky, a e, v podstate asi 30 podnikov e, funguje na bankových úveroch, e, sú väčšinou na nejaký, nejakú dobu sa to má splatiť. Je množstvo firiem, ktoré z rôznych dôvodov, buď zlej investície, alebo neviem, dedenie vo, bank, vo firme, alebo mm, dostala sa firma do konkurzu a podobne. E, platí to aj pre startupové firmy. Takže jednoducho tieto, takéto firmy nedostanú od banky momentálne ani korunu e, musia teda splňať e, rôzne podmienky a keď e, v určitých kritériách finančných trhov, tak tým nedostanú peniaze. A pokiaľ ide o equity fondy, tam možno e, je teraz nie určitý nástup prostriedkov, ale tu nie je taká kultúra v Európe. Um, my sme vytvorili taký projekt, ktorý sme aj otestovali na jednom e, podniku. Spoločne sme to robili s nemeckou bankou. Ako by, ako by sme si svoj pomoc nepomáhali. Čiže o čo ide každý podnikateľ, ktorý dnes kupuje nejaký materiál, hľada na internete, kde môže niečo najlacnejšie kúpiť a potom financovanie je stále akoby to e, veľmi tajný projekt. Napríklad v Rakúsku máme asi 8 tisíc inštitútov, ktoré majú svoj vlastný kapitál, e, ktorý by mohli poskytnúť ako úver. No koľkým vlastne by mohli poskytnúť? E, pričom my sme vlastne malá krajina. Takže to sú podniky, ktoré vlastne ešte produkujú, ale bez toho, aby niečo myslím si, že e, tieto firmy pôsobia v oblasti služieb. My sme boli v rámci našho projektu veľmi úspešní taktiež na firme, kde podnikateľ môže uvieť svoju firmu, spravidla anonymne a potom e, banky v Rakúsku, v Anglicku sa môžu do toho zapojiť a môžu tento projekt vyhodnotiť, ale to len anonymne. E, sú tam viditeľné len náznaky regionálneho výskytu, taktiež e, zhruba oblasť podnikania, ako napríklad obrat, kapitálová kvota, taktiež bilancia a samozrejme Eh, podrobnosti o sektore, eh, taktiež sa banka môže na základe týchto kritérií rozhodnúť, či je ochotná do toho investovať alebo nie. A môže si prípadne požiadať o ďalšie dodatočné informácie. Je to eh, z bezpečného hľadiska úplne bezrizikové. Mm. Tento model si získal rôzne ocenenia v Nemecku. Podnikateľ je sám hlavným rozhodcom a to je pre neho dôležité. On môže sa určiť, s ktorou bankou sa do kontaktu, pretože podnikateľ musí eh, denodenne motivovať svojich pracovníkov, eh, keď sa ozve banke a snaží sa skontaktovať riaditeľa. Eh, je to veľmi ťažké. Ehm, podnikateľ jednoducho rozmýšľa inak Sú to ľudia, ktorí sú zvyknutí pracovať efektívne, majú zákazky a tak ďalej. Keď sa stretnem potom so svojím daňovým poradcom, ten mu povie, že v jeho regióne sa nič nedá. A tento model potom je o mnoho efektívnejší vďaka našej platforme. Jednak je tu prístup na trh, ďalej k mnohým bankám. Samotný podnikateľ sa rozhodne, s ktorou bankou sa e, dá do kontaktu a taktiež je jasné, že máme problém s kapitálom banky. Ak majú nejaký kapitál, snažia sa ho dvojnásobiť. Ja e, sám som mal dočinenia s firmou, e, ktorá mala ťažkosti s bankrotom inej partnerskej firmy. 20 e, rokov sa to ťahalo. Poskytli sme im vlastný kapitál. Okamžite to banka zdvojnásobila. Teda aj vlastný kapitál je dôležitý v takejto spolupráci. Takáto platforma je teda veľkou výhodou aj crowdfunding, súkromný kapitál ale aj rôzne kancelárie na podporu rodinných podnikov sú v tomto smere e, dôležité a vďaka tomu sa nám darí vytvoriť e, kombináciu a to plne anonymnú, ktorá dáva do kontaktu e, týchto partnerov. Je to akási burza hľadania partnera. Funguje to tak podobne ako aj hľadanie partnera na internete. Nie všetkým to vyhovuje ale v podstate je to veľmi výhodné. V súčasnosti sa všetko deje na internete. E, na internete si hľadáte dovolenku, aj partnera a potom sa to um, Ide o nadviazanie kontaktu a potom sa to už e, dohráva na bilaterálnej úrovni. Tento produkt teda sa ukázal byť veľmi užitočný už dlhšie pôsobíme vo viacerých krajinách, snažíme sa to spustiť aj s pomocou EÚ, s pomocou komisie v iných krajinách, aby bol ten trh transparentnejší, aby k tomu mali prístup všetky podniky veľmi rýchlo, anonymne, aby sa mohli dostať k financovaniu. Je to veľká výhoda aj pre banky. Môžu získať prehľad o podnikoch, e, taktiež získavajú nových e, klientov. Vďaka tomu môžu si všetky eh, úvodné intervíja, všetko to ušetriť, je to pre nich čo veľmi naváhame. My im poskytneme všetky úvodné informácie, ktoré potrebujú na ten úvodný výber. Keď sa držíme hesla mysli globálne, ale konaj lokálne, musíme sa teda pozrieť na to, čo presne potrebuje daná miestna firma, ktorá pôsobí priamo na mieste. Tieto firmy majú totiž isté konkrétne problémy, majú svoje potreby, posledných rokoch ja som bol v kontakte s podnikmi, ktorí tvrdili, že potrebujú len peniaze na materiál. Máme rôzne um, hraničné sumy, čo sa týka financovania, ale často je tá hranica nastavená tak vysoko, že malý podnik nemá šancu ju dosiahnuť. Teda pri rozhodovaní o konkrétnych výrobkoch chýbal doteraz tento prvý e, krok, e, to nadvezanie kontaktu. Ja by som bol rád, keby sa podarilo zabezpečiť sociálny pokoj a sociálny zmier a to bude len dispozícii, ak bude dostatok pracovných miest. Ešte stále je fungovanie MSP e, podmienené dostupnosťou financovania kapitálové trhy jednoducho nie sú k ním dostatočne um, otvorené a teda, teda dostupnosť financovania musí byť eh, podporená aj takýmito portálmi, ako je eh, ten náš. Je to akýsi speed dating pre podnikateľov. Myslím, že takouto formou sa nám môže podariť poskytnúť prístup podnikateľom tomuto financovaniu. Je to pritom pre nich len e, malá časť e, celej škály rôznych problémov, s ktorými sa potýkajú, e, majú rôzne iné starosti a v neposlednom rade napokon musia osloviť aj klienta. O to predsa ide predovšetkým. Myslím, že takýto portál môže naozaj uspokojiť mnohých ľudí, môže vytvoriť pracovné miesta. ide tu naozaj veľmi jednoduchú myšlienku, ak sa ju podarí naplniť v praxi úspešne. Ďakujem. Ja, herzlichen Dank. Ďakujeme pekne. E, myslím, že práve to hľadáme. Hľadáme takýto praktický prístup e, niekoho, kto má praktické poznatky, vie posúdiť e, zmeny v tomto sektore, ku ktorým došlo v posledných rokoch. A tiež musíme preskúmať, ktoré metódy fungujú najefektívnejšie táto efektívnosť je podľa mňa rozhodujúca. Som teda veľmi rád, že tu máme ďalšieho zastupcu tejto praktickej obce, pán Peter Guldenmont, ktorý zastupuje Yes Delft, podnikateľský inkubátor, e, súhnacou silou v Európe v oblasti inovácií. Veľmi nás teší, že ste si našli na nás dnes čas. Nech sa páči, máte slovo. Mr. Chair, honorable members of parliament, pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni. Chcel by som vám poďakovať za možnosť pristúpiť tejto diskusii o financovaní pre startupy. Volám sa Peter Hudemont, riaditeľom Yes Delft, jedným z najväčších podnikateľských inkubátorov v Holandsku. Možno, že ste počuli pekné príbehy o Holandsku ako vhodnej krajine pre startupy za posledné mesiace. To vlastne podporila hlavne aj bývalá komisárka Nelly Kroes, ktorá vlastne sa bude venovať eh, podpore startupov, pretože majú veľký vplyv na ekonomický rast. Ekosystém v Holandsku sa momentálne veľmi rýchlo rozvíja a môžete vidieť na slajdoch, eh, aká je momentálna situácia. Je tam aj mesto Delft e-stealth je jeden z prvých takýchto iniciatív. E, začali sme fungovať pred desiatimi rokmi. My sme inkubátor, nezisková organizácia napojená na Delftskú univerzitu pre technológie a yes, Delft sústreduje sa na inovatívne technologické firmy, ktoré majú nový biznis model. E, mnohé z nich e, sa pôvodne sústredili na hardware, ale tie sa sústredujú na komplexné technológie a na rôzne riešenia veľkých e, víziev, čiže my chceme vytvoriť firmy, ktoré budú lídrami budúcnosti spolu s univerzitami, Môžete aj vidieť to, ako to funguje v praxi u nás v Delfte. My sme urýchlili viac, tak viac ako 150 firiem a pritvorili sme viac ako 1047 priamých eh, pracovných miest. A sú projekty od solárnych simulátorov, ako môžete vidieť na obrazovke solárne simulátory, cez zdravotnícke pomocky až po rôzne robotické riešenia. Viacerí poslanci Európskeho parlamentu, ako aj komisár EU, pán Katajnen navštívil naš naš inkubátor v Delfte a naozaj boli dojatí, aký máme my záujem a pre v životné prostredie a to by sa ale nemohlo udiať bez, bez Euró- podpory Európskej únie a prístupu k fondom ako Európsky fond pre regionálny rozvoj, ktorý podporov výstavbu našej budovy inkubátora a takisto sme mm, tam mali programy pre e, napríklad pre inovácie vlastne zmeny klímy, nazýva projekt Kling, Klings takisto E, podporuje, poskytujeme vzdelávanie aj ďalším inkubátorom v Európe. Takže začali sme teda e, z európskych peňazí aspoň nepriamým spôsobom. Ide o to, že väčšina peňazí ide organizáciám, ktoré majú čas aj e, moc odnežiadať. Európske fondy majú veľmi zložité postupy pri žiadaní o peňazí a väčšina preto um, malých a stredných podnikov jednoducho do toho nejde, pretože to trvá veľmi dlho a je to veľmi náročné. Nebolo by eh, dobre, keby takéto starty eh, by mohli mať hneď výhodu alebo lepšie využívať európske prostriedky. Eh, keď začínajúci podnikateľ vstúpi do nášho inkubátora ESDELF, tak sa my zabezpečujeme ochranu um, duševného vlastníctva, vybudovanie prototypu, príprava biznis modelu, vytvorenie týmu, um, už spanie a, a stravu neposkytujeme, ale čas naozaj je, sú peniaze a v malom čase musia splniť množstvo komplexných úloh a tie súčasné fondy nie sú k dispozícii pre takéto startupy. A je tu problém, pretože e, ako aj pán Lee spomenul, že inovatívne firmy sú najdôležitejšie pre ekonomiku. Tak čo môže urobiť Európska únia, aby zlepšila dostupnosť financovania pre tieto startupy bez toho, aby im musela investovať do takých projektov, ktoré sa nikde na trh nedostanú. No už tu mám aj dobré správy. Del, yes, Delft už uh, urobil za vás množstvo práce. Za 10 rokov sme sa stali expertmi na technické podnikanie. My vieme, ako sa podporujú takéto tech startup firmy. E, my sme už e, rokovali so stovkami potenciálnych podnikateľov, testovali ich e, biznis myšlienky a ich schopnosti stať sa firmou budúcnosti. Vyhodnotili sme tisícky žiadosti a len 20 startupov sa kvalifikuje na náš, do našho programu. A môžeme povedať, že EÚ naozaj môže podporiť startupy a môže priniesť preniesť, preniesť myšlienku do praxe rýchlejšie e, než inde. Takže ja by som chcel navrhnúť jednoduchý pilotný projekt, e, povedzme, desiatich európskych inkubátorov, ktoré už majú dobre skúsenosti v tom, ako podporujú high-tech e, startupy a každý by dostal grant 100 tisíc eur, aby mohli začať fungovať v týchto inkubátoroch a v rámci tohto grantu môžu sa sústrediť na to, aby čo najskôr tú svoju technológiu dostali na trh. A tieto vybrané inkubátory im budú pomáhať v práce na technológiách, majú určité týmy, aby vlastne ten, tá myšlienka bola pripravená pre investora čo najskôr, pretože aj tak bude nakoniec potrebovať ten eh, startup viac investícií E, samozrejme, nemôžem hovoriť o všetkých možných detailoch e, alebo iných podmienkach. Skúsme, by to, nech je to všetko jednoduché. Napríklad projekt COSME 1,3 miliardy, 80 e, miliard pre pre Grécko, Junckerov plán 300 miliard, EU hovorí stále len vo veľkých číslach. Pre pilotný projekt, ktorý, o ktorom ja hovorím, potrebujeme asi len 20 miliónov eur ročne, aby sme mohli podporiť 200 eh, firiem, firiem budúcnosti v desiatich eh, najlepších inkubátoroch a môže to byť naozaj vysoko efektívny spôsob, aby, ktorý využije existujúce inkubátory, pričom sa komplexné technológie dostanú priamo úspešne na trh. Pán predseda, vážení poslanci parlamentu, dámy a páni, E, granty EÚ by nemali byť e, e, odmenou pre účtovníka. Tieto granty by mali predovšetkým priniesť nové technológie na trh čo najskôr. My vieme, že kto títo, to, títo ľudia sú a kde ich treba nájsť, takže pripravme spoločný projekt pre prvú fázu startupových e, európskych grantov a chcel by som si vypočuť aj váš názor na tento e, návrh. Môžete nás samozrejme navštíviť, budete viac ako vítaní v našom inkubátore. Určite ide o to, aby, aby keď bude náš politik odchádzať z našho inkubátora, určite nebude odchádzať zachmorenou tvárou pre, ale so úsmevom na tvári. Predseda, ďakujem pekne. Nož keď si človek vypočuje vaše príspevky, tak naozaj má človek úsmev na tvári, lebo človek um, respektíve nemá úsmev na tvári, pretože e, s, ne všetko vyzerá tak rúžovo. Teraz ďalší, ďalší príspevok je Michael Collins, ktorý je z Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Teším že môžem tu dnes popoludne byť a poskytnúť vám informácie z um, Európskej a Združenia súkromného a rizikového kapitálu. Ja by som chcel hovoriť o takom veľmi osobnom riešení. Myslím, že bola tu požiadavka, ktorú sme obdržali z výboru, aby sme odpovedali na niektoré otázky, že čo môže urobiť európsky rozpočet lepšie ja by som začal, začal takým veľmi zhrnutím toho, že prečo je rizikový kapitál taký dôležitý. Do určitej miery sme o tom už dnes počuli e, od Krála aj od Nila ale firmy, ktoré majú rizikový kapitál, to sú rôzne firmy inovatívneho charakteru. Rizikopitál to nie je finančný model, financovanie pre každý malý a stredný podnik, ani nie je na to určený, ale je to veľmi dobrý model financovania pre získania peňazí od inštitucionálnych investorov k tým malým eh, biznisom, ktoré tvoria budúcnosť európskeho hospodárstva. Veľký počet, e, dokonca veľká väčšina týchto firiem, ktoré sú e, vlastne financované rizikovým kapitálom sú malé a stredné podniky, ktoré majú e, počet od 0 do 50 zamestnancov. Takže toto je pre inovatívne firmy, ktoré, o ktorých verím, že budú srdcom európskej ekonomiky. Tu, keď sa pozrieme na všetky zaujímavé sektory, um, od e, rôznych vied, zdravotníckých technológií a Európa naozaj dosiahla mnoho veľké úspechy v posledných rokoch, ale my nemáme rovnaký rozsah úspechu, ako majú naši americkí e, kolegovia. To je niečo, na čom treba ešte propracovať. To je tá výzva, ktorú pre ktorou stojíme tu v Európe. Viem, pán Rubik, že vy chcete vidieť ciele a určité čísla, aby ste mohli e, posúdiť výsledky. A myslím si, že určite vlastne my máme cieľ, aby sme prekonali Američanov, nielen aby sme ich dobehli v tomto sektore rizikového kapitálu, pretože náš e, trh s rizikovým kapitálom je maličký oproti tomu, čo je na druhej strane Atlantiku. Takže toto je jedna z veľkých víziev a ako môžeme zväčšiť náš sektor európskeho rizikového kapitálu. Sú boli dve hlavné oblasti, ktoré sú veľmi úspešné v rizikovom kapitole. Je to, sú to Spojené štáty a Izrael. A e, Európska únia je veľmi, veľmi ďaleko za týmito dvoma priekopníkmi či trhmi. Myslím si, že jedným z problémov je to, že tu máme vlastne veľmi malé tieto fondy sú a priemerná veľkosť amerického fondu je asi dvakrát väčšia než toho európskeho. A to má dva dôsledky. Poprvé to znamená, že je tu menej firiem, ktoré by mohli byť financované z takýchto prostriedkov a po druhé to znamená, že nemôžu ich financovať eh, Ehm, čo dlhšie trvá. Jednu v Európe musí stále dokola financovať firmu, ktorá začne od jednej do dvoch zamestnancov, potom kým ich je 5, potom 50, 100. My nemáme takéto možnosti rizikového kapitálu umožniť niečo takéto. A za posledných 5-6 rokov len niekoľko málo európskych firiem rizikového kapitálu sa, im podarilo e, získať viac ako 100 miliónov eur um, priemerná výška fondov je asi 60 až 70 miliónov eur. To znamená, že to sú vlastne príliš malé fondy, aby mohli eh, financovať veľké množstvo firiem a je tu, má to veľmi silný dopad na samotný fundraising, na, teda na získavanie prostriedkov, pretože čo sa deje často v Európe, eh, že tieto firmy získajú zistia, že sú prakticky sú zase príliš malé pre to, aby získali prostriedky z medzinárodných investorov. Nož a ten, ten, tento projekt je veľmi úspešný a osobitne e, pri, e, pri, a, pri prilákaní alebo pri motivovaní zahraničných investorov. A pokiaľ ide o ten segment z e, rizikového kapitálu v Európe, je to len 11 Čiže prečo je to, že my sme takí úspešní, že zahraničné investície prídu do Nemecka na nejak, a budú investovať do nejakej firmy stredne veľkej, ale nie sú ochotní investovať do tých fondov rizikového kapitálu a jedný dôvodom je hlavný dôvod týchto fondov. Keď komunikujete s globálnym investorom v globálnej inštitúcii ehm, v Číne, v Japonsku, Koreji a mnohé, mnohí z nich majú veľké záujmy investovať v Európe, investovať do veľkých startupov, veľkých podnikov, ktoré tu sú v Európe, ale problém, ktorý oni majú je, že teda tú minimálnu e, šek, ktorý môžu oni napísať, je príliš e, veľký pre takýto Európsky fond. Tu hovoríme o veľkých čínskych investoroch. Komunikovali sme s jedným pred pár mesiacmi najmenší ši, ši príspevok, ktorý oni zvolil, bol 50 miliónov dolárov. No to je e, oveľa, to, to, to, to je priveľké sústo pre európsky európsky e, podnik, e, pretože aký máme my tu, ako to funguje v Európe jednoducho. Preto sa, to znamená, že teraz sa my ocitáme v Európe v takej situácii, že nevieme získať súkromné peniaze do sektoru a sme stále e, vlastne závislí od verejných peniazí a od bank. Takže je tu už aj kritická úloha e, k vereným peniazom. Myslím si, že v posledných rokoch EIF bol veľmi dôležitý počas rokov finančnej krízy a určite súhlasím aj s Gertom, že tu je určite potreba mať verejné peniaze, aby sa podporila budúca generácia takého rizikového kapitálu, ale e, veľká časť týchto peniazí je stratených alebo umorených v rôznych fondoch, množstvo projektov, ktoré často majú veľmi náročné podmienky a to sú peniaze, ktoré sú k dispozícii miestnym e, kapitálovým fondom, ktoré budú budú investovať hlavne do lokálnej infraštruktúry a lokálneho ekosystému. Ale to nepodporuje veľké paneurópske kap- fondy rizikového kapitálu, ktoré by mali veľkú kapacitu na to, aby mohli sa stať tými veľkými úspešnými európskymi formami budúcnosti. A nebezpečné čím je tu, že v európske fondy v rizikového kapitálu, keď eh, nevedia nie sú v pozícii stráviť tieto peniaze, tak iné firmy sú e, v iných častiach sveta. Takže je dôležité, aby sme teda my podporili tie naše veľké firmy, to je síce fajn, ale súvisí s tým práve to riziko, či to nebezpečenstvo, že práve tá firma, ten e, duševné vlastníctvo, ktoré tam má, tá nakoniec radšej odíde do Spojených štátov. Čiže myšlienka aj biznis sa zrodil v Európe, ale ako náhle dosiahnu určitú hranicu, sa radšej presunú do Spojených štátov. Takže my by sme chceli, aby európske startupy e, mali si možnosť vybrať. My nechceme vybrať medzi aj európskeho financovania alebo amerického financovania. nechceme im brániť samozrejme. E, a tu vlastne je tá otázka európskeho rozpočtu, ako môžeme európsky rozpočet použiť tak, aby e, vytvoril nástroj, ktorý by bol dosť dostatočne veľký, aby bol atraktívny pre globálnych inštitucionálnych investorov. A tu musím spomenúť e, ten kapitál, Ehm, že musíme vytvoriť taký nástroj, ktorý bude vlastne akoby sedieť ponad tieto veľké fondy rizikového kapitálu. A našou odpovedou na otázku je, že ako by mohol EU rozpočet e, lepšie podporovať e, MSP. Napríklad použijeme Horizon 2020 alebo z nového mechanizmu EFSI na vytvorenie siete medzi fondami, ktoré budú dosť veľké, aby mohli potenciálne e, prilákať globálnych inštitúciálnych investorov, lebo keď my nevytvoríme túto novú škálu toho e, investičného stimulu, tak e, budeme vlastne vidieť, že ten, to, ten priemysel je do určitej miery úspešný, ale potom zostane na určitej hranici a nevie sa z toho stať taká naozaj veľká firma ako ja neviem, Facebook, ktoré by mohol byť že európsky Facebook a podobne, ktorý by mohol čeliť e, globálnej e, konkurencii Takže pokiaľ ide o podporu MSP a startupov, my by sme veľmi odporúčali, keby ste e, sa pozreli na túto možnosť buď cez Horizon 2020 alebo cez FC. Určite sa to financovať dá. E, vonku je to veľký záujem. E, globálni investori chcú investovať do Európy, len potrebujeme mechanizmus, ktorý to umožní. Ďakujem pekne. Ja, recht herzlichen Dank. Ďakujeme veľmi pekne. Úspory z veľkovýroby, toto nie je naša častá téma. Myslím, že Európska únia by tiež mohla dosiahnuť takéto úspory. Napokon to dokazuje aj fond FC. Mohlo by sa tým dosiahnuť veľa. Je logické, že len tam, kde sa pracuje, naozaj vznikajú aj nové hodnoty a Scéna startupov je v tom dôležitá, že sa môžeme presvedčiť, aké nové obchodné modely, aké nové produkty mm, sú potrebné na to, aby klient bol spokojný, aby mal uspokojené svoje potreby. Kolega Van Nistelrooy má prvú otázku na našich rečníkov. The... Ďakujem, ja som holandský poslanec parlamentu a mám dve úvahy. Prvá, Ako je dôležité špecializovať sa. Ako viete, startupy v oblasti dizajnu, či technológií, či IKT často zohrávajú veľmi rôznorodé úlohy. V regionálnej politike sme hovorili o inteligentnej špecializácii. A ako vidíte, sú tu rôzne prípady, keď idete do, Br- do Berlína, či do Londýna, tak naozaj vidíte obrovské rozdiely. Takže moja otázka znie, keď hovoríte o startupoch, veríte v špecializáciu? A druhá otázka je všeobecnejšia na posledného rečníka. Hovorili ste o fondoch, to by sa dalo urobiť v rámci FC. Členské štáty majú rôzne typy fondov. A mohli by ste sa prosím vyjadriť k stimulom, ktoré poskytujú členské štáty? Mohli by sme ich skombinovať s fondami z EFSI? Pretože naozaj existuje veľká miera podpory. Mám za posledných 10 rokov sme získali veľa skúseností. A ešte posledná pripomienka. E, za, e, budúci rok pôjdeme do Silicon Valley, bude to výbor z parlamentu Stretnem sa tam s investormi a chcem sa vám za túto dnešnú schôdzu poďakovať. Ďakujeme pekne. Ešte sú nejaké otázky, prosím? Kolege? E, ďakujem. Budem stručný. Znova to bolo také zapálené ako, ako prvý panel a vlastne niekedy sa tie veci daria preto, keď ľudia sú zapálení, alebo väčšina vecí sa darí, keď sú ľudia zapálení. Ja som si pred dvomi rokmi zvolal inovatívne firmy z môjho regiónu a som sa ich opýtal, že prečo Eh, alebo čo by potrebovali, aby mohli viacej inovovať. A niektoré veci boli také triviálne, banálne, napríklad, že si nemôžu dať prototyp do nákladov. A to, to sú vážne veci, ale dá sa to jednoducho odstrániť. A my sme to aj v krajine odstránili, ale hovorím to preto, že by možno bolo naozaj, aby Európska komisia preskúmala tieto bariéry, ktoré sú tu, aby sme potom ich mohli spoločne, spoločne e, riešiť. E, Spojených štátoch dnes investujú na asi tej istej úrovni ako pred krízou, ale Európska únia o 15 menej. To znamená, aj tu je potrebné preskúmať všetky tie bariéry. Prečo to tak je? Asi sú tu nejaké prekážky, ktoré, ktoré tomu bránia. Čiže naozaj je to možná úloha pre nás teraz pracovať aj v spolupráci s komisiou, aby sme tieto veci zistili, aby sme ich odstránili. Ďakujem vám za všetky vaše poznatky a skúsenosti boli pre mňa prínosom. Ďakujem pekne. Ja, danke. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ďakujem pekne. Ešte Ja, unser Präsident, bitte. Danke, ešte je náš pán predseda výboru, pán Artui. Ďakujem za slovo. V prvom rade sa chcem podakovať všetkým panelistom. Ich príspevky nám naozaj situáciu osvetlili. Sú to skutoční experti. Majú skúsenosti z reálneho sveta a sú to naozaj referencie, na ktorých môžeme stavať. Pokiaľ ide o rozpočet, musíte vedieť, že rozpočet únie nie je nejaký zásadný, je to sotva 1% HDP členských štátov a ten rozpočet sa rozdeľuje na viacero sektorov, najmä je veľa na pomospodárstvo, to je 40 a Horizon 2020, tam bude asi tak 80 miliárd v rámci viacročného vynočného rámca 2014-2020. A tamto samozrejme budeme musieť preskúmať, pokiaľ chceme privilegovať financovanie startupov v tých schémach, ktoré ste naškotli. Intenzívne sme pracovali na európskom na EFSI. Existuje teraz právny základ. Ten sa odhlasoval na plenárke 24. júna. Aktualizujeme posledné ustanovenia, výbor, generálny riaditeľ, experti a tak ďalej. A myslím si, že už za niekoľko týždňov to bude funkčné. A teraz Junckerov plán, to je 21 miliard záruk hovorím, dúfam, že ma spravodajca Fernández bude kontrolovať. Tu sa zavezujeme prisúdiť 63 e, miliard záruk. K tomu sa dostáva, a potom e, sa, a to sa zvyšuje na tých 315 miliard. Očakáva sa, že 20% z týchto 315 miliard pôjde na financovanie malých a stredných podnikov, takže Myslíte si, že budeme môcť rýchlo sa zhostiť týchto prostriedkov na to, aby sme vytvorili platformy, či už regionálne, národné, to neviem, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Avšak myslím si, že tá situácia naozaj nutne volá po činoch. Za niekoľko týždňov bude FC plne funkčný. Myslíte si, že existuje prostriedok, ako zareagovať na túto požiadavku, aby Európa v prvom rade vyjadrila silnú ambíciu e, mať politiku, ktorá je naklonená inovácii, ktorá je naklonená e, rizikovému kapitálu, aby sa Európa do tohto naozaj angažovala. My máme pragmatický prístup, e, hovoríme to vždy v diskusiách a dá sa to nájsť aj v zápisniciach, že pokiaľ to bude fungovať, tak pôjdeme ďalej, nezastavíme sa. Hovoríme tu teraz o pilotnom projekte a istým spôsobom aj EFSI môže byť pilotným projektom, čiže ja vás chcem podporiť, aby ste sa veľmi rýchlo zhostili tej frakcie tých 60 eh, miliard z tých 315 eh, miliard. Aby ste otestovali, či to je funkčné, či nie, či to je dostatočná páka na riešenie deficitu v investíciách, ktorému Európa čeli posledných 10 rokov. V mnohých krajinách eh, je kvôli tomu obrovská nezamestnanosť, ktorá neustále rastie. Takže mohli by ste okamžite sa zhostiť tohto nástroja, veľmi rýchlo nám povedať, či odpoveda na vaše požiadavky a pokiaľ nie, tak nám povedať, čo treba robiť, aby splňal vaše požiadavky a aby naozaj sa ukázalo, že je opravnený. Týmto sa dostávame teraz k odpovediam. Navrhujem, aby pán Marko Malakane eh, začal. Nech sa páči. Thank you, chairman. Ďakujem za slovo. Ja budem hovoriť z perspektívy výkonnej agentúry Čiže my by sme sa nemali principálne zúčastňovať politickej debaty, ale rád by som sa s vami podelil o pozorovania, ktoré sme získali počas e, implementácie nástroja pre malé a stredné podniky. Ako som už hovoril, zdá sa, že tento nástroj by mohol byť pilotom pre pilota, pre pilotný projekt. Sú tu niektoré vlastnosti, ktoré sú trošku samozrejme v menšom rozsahu podobné Junckerovmu plánu, priťahuje záujem investorov, priťahuje záujem štátnych orgánov. A tu by som sa chcel s vami podeliť o svoje svedectvo. Ako viete, komisia a výkonné agentúry za normálne okolnosti jednajú s zastupcami členských štátov, ktorí nám pomáhajú monitorovať implementáciu programov, volá sa to programový výbor. Mnoho rokov som sa zúčastňoval diskusí v programových výborov viacerých programov a pokiaľ by som to mohol zjednodušiť, tak tá otázka vždy znie, čo môže tento program urobiť pre moju krajinu. Veľmi ma prekvapilo, že v diskusii, ktorú sme mali aj tu, aj v niektorých debatách, ktoré sme vedli, či už formálne, či osobne na návštevách, v spojení s e, nástrojem SMP, často počujeme otázku, čo môže moja krajina urobiť e, e, a podporiť, ako doplniť, alebo dá sa to formulovať rôznymi spôsobmi je tu potenciál, je tu možnosť získať dodatočné zdroje z regionálnych zdrojov, z štátnych zdrojov vo veľa väčšom rozsahu. To môže naozaj malým a stredným podnikom priniesť veľa energie a veľkú mieru podpory. pretože je pravda, že to, čo môžeme urobiť s financovaním z programu Horizon 2020 je len kvapka v mori. Uh, Garrett Murray. Ďakujeme pekne, pán Garrett Murray je ďalší. Um, I echo my fellow panelists. Ja zopakujem pripomienky kolegu. Ešte nevieme, vítame záruky pre malé a stredné podniky. Ja som sa skôr venoval toho, koľko nových firiem vznikne nadchádzajúce 3 roky Uvidíme, budeme to monitorovať. Pokiaľ to bude rovnaké číslo, tak nebudeme konkurencieschopnejší. Otázka k špecializácii e, elektronickému vzdelávaniu. Chcete samozrejme podporovať podnikateľov, aby mali jasný, dobrý e, biznis plán. Avšak taktiež e, tu ide o to, či je tento možný sa zásadne zmeniť. Potom sme tu hovorili o investíciách do biznis plánov, do plánov na podnikanie. Samozrejme, tie peniaze by neprišli e, vopred a špecificky boli, by boli určené k jednotlivým častiam toho obchodného plánu. Tieto veci sa veľmi rýchlo vyvíjajú. Jeden týždeň tam máte dvoch zamestnancov, iný týždeň troch či štyroch. S Majakom sme sa obidvaja zhodli na tom, že obaja máme pravdu, potrebujeme nové fondy, nových manažerov a ten model, ktorý vidíte v Silicon Valley budúci týždeň, by bolo dobre preniesť na väčšiu škálu. My pracujeme, my spolupracujeme na regionálnej úrovni s EIF. A to je veľmi dobrá spolupráca. Jana Neuwirth, Riedl. Ďakujeme pekne, pán Werner Neuwirth. Ich wünsche mir zwei Dinge. Das eine Ja chcem povedať len dve veci. Po prvé, e, sektor podnikaní e, dostáva nové podnety v Európe. E, významné osobnosti sa snažia zlepšovať prospektové spoločnosti. V Európe máme príliš mnoho rôznych pravidiel. Podniky sú často spájane s rôznymi hrozbami a pritom podnik je hodnotou pre spoločnosť, musí vzniknúť taká dynamika, ktorá toto bude šíriť, mm, tak aby podnikatelia nečelili zbytočným prekážkam. To je jedna vec. A ďalej druhá vec. Komisia alebo ostatné organizácie by sa mali snažiť e, preskúmať kombináciu rôznych finančných možností, teda banky, crowdfunding, e, súkromný kapitál, aj štátna podpora takýchto podnikov. O mnoho lepšie by sa to malo koordinovať, pretože podarí sa to iba v takejto kombinácii. Jednotlivé financovanie sa nepodarí ani zo strany banky, ani zo strany e, burzového kapitálu, ani súkromného kapitálu. E, rozhodujúce podľa mňa je práve táto kombinácia rôznych foriem financovania pre podnikateľa, tak aby mu to vyhovovalo. Myslím si, že toto by bolo rozhodujúce, aby tento proces bol o mnoho transparentnejší v tom, aké možnosti financovania existujú pre podnikateľov. Ja, recht herzlichen Dank. Ďakujeme pekne. Ďalej prejdeme k pánovi mm, Petrovi Guldemondovi. Nech sa páči. Thank you. Um... Ďakujem, ja by som sa rád vyjadril k tomu, čo hovoril kolega. Isté špecializácia je veľmi dôležitá. My sme sa rozhodli špecializovať na hardware, a zdá sa, že môžeme s týmto týmom prilákať startupy z celej Európy. Čiže myslím si, že je naozaj veľmi dôležité špecializovať sa. A ešte jedna pripomienka. To, či ESI bude fungovať pre startupy, to uvidíme. Diabol sa vždy skrýva v detailoch pri takýchto veľkých fondoch. Keď sa pozriem na fond pre malé a stredné podniky, ktorý ste popisovali, tak e, jeden z problémov, ktorý máme, je, že fáza 1 je pre startupy e, prístupná iba jedenkrát do roka, čo je pre mnoho startupov problém, pretože pokiaľ skrátka sa pokiaľ skrátka nie ste dostatočne na čas, tak budete mať problém prežiť rok. No a pokiaľ teda ide o SFI, uvidíme, ako to bude fungovať v praxi, to sa ešte ukáže. No a to je na teraz všetko, ďakujem. Ja recht herzlichen Dank und las. Ďakujeme pekne. No a v neposlednom rade ešte pán Michael Collins, nech sa páči. Thank you, Mr. Rubik. Um, uh, Ďakujem. Ja sa chcem vyjadriť, pán pán ministre, vy ste sa špecificky pýtali na fondy, a existenciu mnohých e, iniciatív zo strany členských štátov. Máte pravdu, existuje podpora, tá už je ustanovená a jeden z problémov, ktorým čelíme, pokiaľ ide o podporu na vnútroštátnej úrovni, je to, že táto je prepojená na pomerne zásadné podmienky, čiže kde sa musia kde, kde musí tá, tá firma, ktorá bude investovať tento kapitál, kde musí mať sídlo. Čiže to sú naozaj umelé bariéry, ktoré sú medzi podnikateľom a tými peniazmi postavené. Čiže naozaj to rozdeluje, stavia to tak povediať ploty medzi jednotlivými regiónmi, jednotlivými členskými štátmi. Často sa môže stať, že aj keď niekto zaznamená výborný podnik, výborný biznis, Môže to byť len pár kilometrov e, vedľa, ale je to na opačnej strane hraníc, čo znamená, že sa do toho nedá investovať kvôli podmienkam, ktoré vyplývajú z, z miestnych podmienok, či je to už ministerstvo financí, ktoré to financuje, či miestna banka a tak ďalej. Čiže ten problém, ktorý máme pri využívaní fina- e, verejných finančných prostriedkov je to, že to v tejto chvíli ešte nie sú naozaj Európske fondy, to je najväčší problém. No a potom existujú členské štáty, či e, riziko, e, firmy, ktoré pracujú s rizikovým kapitolom, ktoré takéto peniaze nikdy nevidia. Pokiaľ však chceme budovať e, fondy pre rizikový kapitál, toto musíme mať na zreteli, pokiaľ chceme byť konkurenciou pre USA. A ďalšia časť návrhu, ktorý by sme chceli predostrieť, je ten fond fondov, ktorý my navrhujeme, by riadili manažery z súkromného sektora, čiže to investičné rozhodnutie by spočívalo na manažerovi zo súkromného sektora. Pretože pokiaľ chcete veľkých inštitucionálnych investorov, tak potrebujete kredibilitu manažera zo súkromného sektoru, pretože už teraz existuje veľa podnikov, ktoré e, riadia takéto fondy, alebo teda využívajú takéto fondy a potrebujete takúto kredibilitu, pokiaľ chcete presvedčiť nejaký veľký, ja neviem, korejský fond či americký fond, aby u nás investoval. Čiže potrebujete e, manažera zo súkromného sektoru a nie manažera z verejného sektora. Ešte pár otázok, hovorilo sa to o bariérach investícií. Tie najväčšie bariéry, ktoré vidíme, najväčšie e, problémy pre e, rizikový kapitál sú požiadavky zo strany bank či poisťovní a preto je teraz stále ťažšie a ťažšie aby investičné spoločnosti dávali peniaze do, takého, do takýchto fondov. No a pán predseda, k vašej otázke o EFSI, či to bude úspešný projekt, myslím, že to má potenciál na úspech, pokiaľ jednoducho nebudeme replikovať e, e, fondy, ktoré už existovali. EFSI je ešte výbornou príležitosťou vyskúšať nové myšlienky, Ďakujem pekne. Myslím, že pre nás všetkých to bolo veľmi cenné stretnutie. Presvedčili sme o tom, že ak chceme niečo presadiť v tejto oblasti, musíme vytvárať stimuly. Dobrovoľné stimuly sú rozhodne eh, efektívnejšie ako um, povinné pokuty. Mnohí sa totiž domnievajú, že tu z parlamentu dokážu lepšie regulovať veci ako tí, ktorí pôsobia priamo v eh, hospodárstve, priamo v teréne. Mali by sme si zvážiť, že by sme možno mohli vytvoriť nejaký súhrn všetkých stimulov na európskej úrovni. By sme mohli podľa mňa vytvárať rôzne stimuly. Oznámte nám, aké by ste očakávali. My eh, sa pokúsime zhrnúť to dokopy. Myslím, že spoločne by sme totiž boli silnejší. Myslím, že dnes sa tu zišla skupina, ktorá naozaj chce eh, dosiahnuť zmenu, chce veci pohnúť vpred. Eh, to je naozaj krásne, že v Európe sa to môže, že sa to dá podariť. Ešte na záver by som dal slovo kolegovi Murusanovi, ktorý predniesie posledných pár slov predtým, ako to náš pán predseda uzavrie. Thank you, uh, also from my side to... Ďakujem pekne, Paul, za veľmi zaujímavé popoludne, aj všetky zaujímavé vystúpenia. Myslím si, že naše vypočutie dnes dosiahlo svoj cieľ. Myslím, že bolo dôležité, že sme tu mali zástupcov z, z podnikateľských asociácií, podnikateľského sektora, akademickej pôdy a že ste obohatili e, náš stôl o nové myšlienky, inovatívne myšlienky. E, financovanie je dôležité, ale to nie je všetko. Tiež musíme vytvárať také rámce, v ktorých sa dá ktorých sa dá e, rozvíjať, e, rásť e, transparentným spôsobom treba hľadať synergie a e, dôležité je dať našim programom viac zmyslu a pokiaľ ide o neskonené platby, e, to je, je naša úloha, musíme zabezpečiť aj samotné neskorené platby EÚ. Musíme v tomto, túto situáciu napraviť. Takže ja by som chcel poďakovať všetkým účastníkom. Chcel by som aj poďakovať sekretariatu za všetko pozvanie hostí. Chcel by som poďakovať aj predsedovi Žanovi Artuimu, ktorý je podporujúcim alebo ktorý stále podporoval um, to, to vypočujte, Teraz dám slovo predstavy výboru Žanovi Artuimu. o tom, k tomuto e, vypočutiu by som chcel vyjadriť svoje uspokojenie, pretože tie diskusie boli naozaj bohaté. Chcem sa poďakovať všetkým tým z vás, ktorí sa zúčastnili diskusie, ktorí sa s nami podelili o, podelili o analýzy, expertízu, skúsenosti. Ďakujem kolegovi Sigfridovi Nurešanovi a Polovi Rubigovi za to, že sa zhostili tejto iniciatívy, že toto zorganizovali. Myslím si, že musíme skonštatovať, že v Európe máme v dispozícii všetko na úspech. Problém je, že to nefunguje. No alebo teda nefunguje to tak, ako by to fungovať, dostatočne tak, ako by to fungovať malo, pretože možno sme ešte trošku príliš uzavretí v tých vnútroštátnych e, logikách, tak povediať, a nevnímame dostatočne európsku víziu na to, aby sme sa rozhýbali. Samozrejme, Financovanie je zásadné, ale na to, aby sa do toho nejaký investor zapojil, je potrebné splňať minimum podmienok. Je v prvom rade potrebné, aby sme dosiahli ukončenie vnútorného, alebo teda dosiahli finálnu verziu eh, vnútorného trhu, pretože ten je ešte stále príliš fragmentovaný. Je proste potrebné, aby existovala skutočná Dôvera, áno, máme tu problémy kvôli gréckej kríze, Grexit, negrexit. To všetko vytvára neistotu. Takže rýchlo sa z tejto neistoty dostaňme, aby sme mohli vytvoriť stabilitu a prostredie dôvery. Myslím si, že niektoré členské štáty musia e, začať riešiť štrukturálne reformy, ktoré potom podporia e, profitabilitu MSP, proste tam, kde tieto reformy neprebehnú, obávam sa, že nebude možné viac investovať. Myslím si, že toto je naša príležitosť poraziť hystériu, ktorá niekedy vzniká, keď hovoríme o tej moci, ktorú politici majú, ktorí uvaľujú nariadenia, smernice, ktoré uzatvárajú podniky, tak povedia do korzetu, proste ich zväzujú. Ako chceme mať inovácie, keď chceme všetko regulovať, všetko riadiť. Takže ja si myslím, že je potrebné, aby sme sa e, zamerali na zjednodušenie a debiro... Pfú, zrušenie byrokracie. Podniky ešte stále e, toho majú e, veľa na stole, je tu veľa daní, za produkciu, či už sú to lokálne príspevky a toto všetko prispieva k tomu, že sa podniky stiahujú, že je menej priemyslu, že je menej investícií. Je tu tiež otázka verejného deficitu, pretože ľudia, ktorí aj majú úspory, môžu investovať iba do produktívneho hospodárstva. Takže toto všetko spolu súvisí je potrebné, aby sme stimulovali podnikateľského ducha. Páni, my berieme na seba svoju časť zodpovednosti. FC je naozaj paneurópskym fondom. A ešte raz volám po mobilizácii tých, ktorí sú prostredníkmi, ktorí sú špecialistmi, Hovorili sme o vytvorení platformiem na regionálnej a miestnej úrovni. To treba teraz skonkretizovať. A to veľmi rýchlo. Je dôležité, aby sme e, zhodnotili to, čo funguje, to, čo naopak nefunguje. A prosím, rátajte s tým, že budeme určite sa tejto oblasti e, venovať. No a potom ešte chcem hovoriť o tom ľudskom kapitáli, pretože to je samotný duch podnikania. A chcem vám povedať, že výbor pre rozpočet naozaj eh, si veľmi cení malé a stredné podniky. No, ale otázka eh, odborného vzdelávania nie je len záležitosťou verejnej správy, ale je to veľmi dôležitá oblasť. Máme tu vynikajúci pro, eh, príklad z Holandska, z Rakúska a vieme, že tam, kde existuje učňovské vzdelávanie, je nezamestnanosť oveľa nižšia. Takže ešte raz ďakujem všetkým zúčastneným, ďakujem aj vám, kolegom, ktorí ste zorganizovali toto vypočutie. Myslím si, že môžeme túto schôdzu uzavrieť s optimizmom, pretože teraz je to všetko už len otázka vôle.